zosúladenia pracovného a súkromného života. Materská, rodičovská e, dovolenka, ochrana tehotných čok a súvisiace otázky sú kľúčovými z pohľadu ich významu v sociálnej politike EÚ a sú principiálne dôležité z pohľadu zosúladenia pracovného a súkromného života a tým pádom takisto aj pre dobre fungujúce pracovné trhy a lepšie využitie pracovného potenciálu európskeho, európskeho pracovného potenciálu. Ako viete, celkovým cieľom nášho predsedníctva je poskytovať inkluzívnejšie alebo zabezpečiť inkluzívnejšie pracovné trhy. Z nášho pohľadu možnosti zosúladenia pracovného a rodinného života tvoria nevyhnutnú súčasť v tej, tomto ohľade. Musíme sa postarať o to, aby tak matky ako aj otcovia mohli kombinovať rodičovstvo a zodpovednosť za ich deti so silnou pozíciou a postavením na trhu práce. Ja som pevne presvedčená, že pozitívny dopad vyššej participácie pracovnej sily e, na raste a na sociálnom štáte e, sa nedá dostatočne zdôrazniť. A toto platí predovšetkým v prípade žien, e, ktorých miera zamestnanosti sa v súčasnosti pohybuje na 14% pod tým percentuálnym hodnotením mužov alebo zamestnanosťou mužov v rámci EÚ zvýšený prístup k systémom, ktoré dokážu prispieť k lepšiemu zosúladeniu pracovného a rodinného života, ako napríklad e, dostupná starostlivosť o deti a dobre fungujúce systémy e, na dovolenky, alebo na teda dovolenky, ktoré súvisia s rodičovskou starostlivosťou, ako aj daňové systémy, ktoré sú na prospech vstupu na, prac, na trh práce, dokážu posilniť zamestnávanie medzi ženami a mali by byť teda aj sledované. Rodová rovnosť je takisto jednou z priorit nášho predsedníctva a to súvisí s otázkou inkluzívnych pracovných trhov. Takisto aj z tohto pohľadu sme presvedčení, že smernica o materskej dovolenke by mohla zohrať dôležitú úlohu z pohľadu prispienia k rovnosti príležitostí pre mužov a ženy na trhu práce. Návrh komisie, pokiaľ ide o pozmenenia a doplnenia v smernici, zahrňal viacero návrhov, ktoré smerovali k posilneniu postavenia e, pracovníčok, ktoré sú tehotné a teda zamestnanky, ktoré nedávno porodili v nedávnej dobe. Myslím si, že je férové konštatovať, že medzi členskými štátmi existuje všeobecný pozitívny pohľad, pokiaľ ide o ambície poskytovať účinný regulačný rámec pre takúto kategóriu zamestnanky. Avšak je jasné z diskusí, že je tu značný rozdiel v názoroch, pokiaľ ide o spôsoby a prostriedky, ako dosiahnuť tento cieľ. Niektoré členské štáty navrhujú, aby bola ponechaná súčasná smernica, nakoľko je podľa nich dostačujúca. Ostatné štáty hovoria, že je tu potreba prijať pozmenenia a doplnenia, ale je tam nezhoda, pokiaľ ide o spôsoby a prístup, ktorý prezentuje komisia. Takisto je jasné, že rozdielne tradície a systémy, ktoré máme v členských štátoch, pokiaľ ide o rozdielne formy rodinných dovoleniek a opatrení smerom k zosúladeniu pracovného a súkromného života sú hlboko zakorenené tak vo spoločnosti ako takej, ako aj na úrovni jednotlivcov je dôležité priznať, alebo teda vypustiť tieto rozdiely a diskutovať o tom, ako dokážeme skombinovať ambiciózny európsky regulačný režim s priestorom, na manevrovacím priestorom pre členské štáty, tak aby dokázali uchovať a rozvinúť národné systémy smerom k ochrane zamestnancov, rozdielných foriem rodinných dovoleniek a rodovej rovnosti. Počas českého predsedníctva sa rade podarilo identifikovať viacero oblastí, kde stále je potreba nájsť ešte spoločné riešenia, e, pokiaľ ide o revíziu smernice o materskej dovolenke. Je takisto jasné, že potrebujeme vstupy a podnety Európskeho parlamentu, tak aby sme e, dali veci do pohybu a aby sme posunuli všetky tieto veci ďalej na záver chcem povedať, že predsedníctvo sa veľmi teší na závery Európskeho parlamentu, teda aj prvého čítania e, v tejto agende a dúfame, že sa dozviem viac o stanoviskách parlamentu už dnes. Ďakujem pekne. Vám tak Ďakujem pekne za tieto informácie. Niekoľko ľudí požiadalo o slovo. Najskôr mám na zozname rečníkov pani Estrelu, ktorá je spravodajkyňou tohto výboru k smernici o materskej dovolenke. Nech sa páči, pani Estera, Estrela. Informações que nos trouxe, sú sua Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pani štátna tajomnička. Som rada, že ste nám e, poskytli tie informácie, ktoré sme počuli vo vašej prezentácii. Súhlasíme s vami. Keď hovoríte, že je dôležité zlepšiť možnosti žien, pokiaľ ide o skombinovanie ich e, súkromného a pracovného života. Jeden zo spôsobov, ako uľahčiť toto zladenie e, práce a súkromia, je e, nájdenie spôsobu rozdelenia zodpovednosti rodičov. E, je samozrejme, že ženy samotné nemôžu byť výlučne zodpovedné za rodinný život a rodinné úlohy, aj muži sa na to musia podielať. pokiaľ ide o smernicu o materskej dovolenke. Tu sa na nešťastie urobil veľmi malý pokrok oproti práci e, posledného parlamentu a chceme dosiahnuť pokrok v partnerstve so švedským predsedníctvom. Samozrejme, že vy určite viete, že tu existujú ťažkosti, pokiaľ ide o tento návrh a takisto sú tu ťažkosti aj v rámci parlamentu a jeho práce. Nedávno bolo stretnutie e, tieňových spravodajcov k tejto smernici a tu sa nám podarilo dosiahnuť široký konsenzus v mnohých otázkach. Avšak tento konsenzus treba ešte ďalej rozšíriť. Hovoríme o veľmi dôležitých veciach A preto si myslíme, že najväčšia skupina v Európskom parlamente EPP by mala podporiť e, hlavné návrhy v rámci návrhu smernice. Zatiaľ sa nám nepodarilo dosiahnuť celkový konsenzus, avšak uistujem vás, že budeme pokračovať v práci e, na tejto oblasti. Možno by som mohla položiť otázku je podľa vás možné e, v rade zahrnúť e, usmerne, zahrnúť ustanovenia o, o, o rodičovskej o, e, dovolenke do tejto smernice. Musíme jasne naznačiť, že rodičovská zodpovednosť sa týka zdieľania úloh obomi rodičmi. Ak zamietneme e, tento návrh zahrnutia týchto e, vecí do smernice, toto e, ponechá tú rodičovskú dovolenku len ako možnosť v tejto smernici a to, to by vyslalo veľmi zlý signál podľa nášho názoru. Keď hovorím o tom, že my si to myslíme, tak sa to netýka len parlamentu, ale aj komisie a rady. Ďakujem. Ďakujem pani Estrela. Ďalší rečník je Raúl Romeva. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Som veľmi rád, že eh, predsedníctvo má teraz Švédsko, pretože v tejto veci je kľúčové, aby ste boli lídrami v tejto oblasti. Prepačte. Úplne súhlasím s kolegyňou Estrelou, pokiaľ ide o to, čo povedala otázka zahrnutia e, rodičovskej dovolenky ako súčasti tejto smernice. Viem, že je tu smernica o rodičovskej dovolenke, na ktorej sa pracuje, ale toto je veľmi komplikovaná záležitosť, takže uh, toto by malo byť zahrnuté aj v týchto prebiehajúcich diskusiách o tejto smernici, že plne podporujem tieto myšlienky a tiež uh, kladiem tú istú otázku e, v tom smysle, že ja to chápem tak, že by to nemalo byť len zahrnuté, ale aj silne zdôraznené e, finančnými prostriedkami. Druhá otázka ktorú chcem položiť. E, časové obdobie materskej dovolenke. Chápem to tak, že tu existuje diskusia. Niektoré krajiny chcú dlhšie, niektoré kratšie obdobie. Chápem, že je tu otázka 24 týždňov, ktorú, ktorú obhajuje aj e, Svetová zdravotnícká organizácia takáto rodičovská dovolenka teda je dôležitá. A prečo sa nebráni táto pozícia? Aké sú argumenty, ktoré by ktoré by vás viedli k inému názoru. Prečo teda nie sme za tento návrh, tak aby to bolo koherentné, aby to bol koherentný projekt, e, materskej dovolenky. No a ešte tretia otázka sa týka samostatne zárobkovo činných, činných osôb. Chápem, že je tu ďalšia smernica, ktorá sa týka práve tejto veci, ale moja otázka je, je tu nejaký priestor v tejto smernici, aby sme to tu mohli mať, aby tu bola táto kombinácia žien, ktoré sú samostatne zárobkovo činné a iných teda profesí. Dalo by sa to nejak zladiť? Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Garcia Pérez, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tiež chcem zopakovať, eh, čo, čo už tu odznelo, súhlasím s tým. A takisto eh, stanovisko k veci, eh, kde si myslím, že máme konsenzus, niektorí to môžu spochybňovať, ale uh, bezprostredný e, cieľ je dosiahnutie pokroku, pokiaľ ide o zladenie súkromného a pracovného života pre e, ženy. To je jasný cieľ. No a myslím si, že Európsky parlament musí urobiť maximum, aby sa e, vytvorilo spoločné stanovisko v tejto oblasti. Rada by som ale komentovala E, to, čo povedali dvaja predrečníci, pokiaľ ide o otcovskú dovolenku, rodičovskú dovolenku, keď chceme umožniť mužom aj ženám, aby zladili um, pracovný a súkromný život. Nemôžeme očakávať, že bremeno bude výlučne na pleciach e, žien. Musí to byť rozdelenie medzi mužov a ženy, musí tu byť rovnosť na pracovnom trhu a musíme eliminovať existujúce nezrovnalosti, ehm, ktoré majú vplyv na ženy, ktoré si ťažko hľadajú svoje miesto na pracovnom trhu. Musíme tento eh, návrh opatrne prebrať a pokiaľ ide o eh, zapracovanie otcovskej dovolenky ako doplnenie materskej dovolenky, to je podľa mňa zásadne dôležité. V mnohých krajinách eh, legislatíva jasne hovorí, že muži môžu e, ísť na časť e, materskej dovolenky, ale je to stále definované ako materská dovolenka, ktorú môžu čiastočne využiť e, muži, čiže musíme urobiť jasný pokrok, pokiaľ ide o rodovú rovnosť a vytvoriť takéto oprávnenie pre, pre materskú aj otcovskú dovolenku. Za posledné týždne či mesiace života dieťaťa je podľa mňa veľmi dôležité, aby aj muži, aj ženy e, trávili čas s takýmto dieťaťom a zladili svoj pracovný a súkromný život. A spôsob, ako to urobiť, je vyslať jasný signál, zdôrazňujúc to, že nie len, že je tu Eh, rozdelenie zodpovednosti, ale že aj konáme, aby sme toto rozdelenie eh, dosiahli. Podľa mňa teda tá otcovská dovolenka je niečo zásadné. Ďakujem pekne za tieto názory. Nikto ďalší sa žia, nehlási o slovo. Takže obraciam sa na nášho hostia a požiadam mm, teda pani štátnu tajničko, aby odpovedala. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ako sme povedali už v predošlej diskusii, rada ešte nediskutovala o otcovskej dovolenke. Toto nebolo zahrnuté v revízii pôvodnej smernice. No a ja by som síce bola rada, keby som vám mohla povedať, e, niečo o situácii v Švédsku. Mojou dnešnou úlohou je zastupovať všetkých členské krajiny, čiže ešte sme o tom ani nediskutovali, e, takže ja som len rada, že môžem počuť všetky vaše názory. To je teda k pani Estrele, k pani Rúder a pani Garcia Pérez. Pani Rúda, vy ste, pán Rúda, vy ste tiež mali ďalšiu otázku, pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné osoby a tento cieľ, e, teda zrušenie diskriminácie mužov a žien, ktoré sú samostatne zárobkovo činnými subjektami. Tu musíme uznať, že sú tu zásadné ťažkosti, ktoré pretrvávajú pre vo, veľkých, e, vo veľkom počte členských e, krajín a uvidíme, ako sa nám podarí v týchto ustanoveniach pokročiť. Cieľ ale je jasný. Tiež ste sa spýtali, prečo neobhajujeme pozíciu 24 týždňov. Musíme uznať aj tu, že návrh komisie bol predlžiť materskú dovolenku zo 14 na 18 týždňov a o tom sa diskutovalo v rade. ja teda... Vy traja ste mi položili túto otázku. Ja musím povedať, že je pre nás veľmi dôležité mať získať názor Európskeho parlamentu, aby sme mohli pokračovať a dosiahnuť pokrok v tejto práci. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ehm, chce ešte niekto komentovať túto diskusiu? Ak nie, áno, nech sa páči. Nech sa páči. Dobrý deň. Chcela by som e, privítať pani štátnu tajomníčku, poďakovať jej za vysvetlenie, ktoré nám poskytla. Som spravodajkyňou k tejto smernici v rámci e, výboru e, pre sociálne záležitosti a toto tu sa uskutoční stretnutie zajtra ráno, bude tu prvá výmena názorov v rámci e, práce na tejto smernici, smernici pardon, a chcela by som vám povedať, že silne podporujem rovnosť príležitostí a sociálneho začlenenia. Želám si, aby bol pracovný trh inkluzívnejší a zároveň by som e, si želala mať lepšiu predstavu o budúcich investíciách Európskej únie a takisto aj pokiaľ ide o oblasť detí, toto e, zladenie rodinného a pracovného života je politickým riešením, ktoré musí prispieť k investíciám do budúcnosti Európy a preto ja tiež podporujem tú skutočnosť, že v tejto smernici musí byť možnosť zahrnúť aj otcovskú dovolenku. Pokiaľ ide o rozšírenie materskej dovolenky, predlženie presnejšie, myslím si, že tu musíme vziať do úvahy odporúčania Svetovej zdravotníckej orgány a preto musíme v prospech detí získať alebo získať tú možnosť e, dostatočne dlhotrvajúcej materskej dovolenky, e, je to v záujme dieťaťa, aby sme podporili túto materskú dovolenku. Chcem požiadať pani štátnu tajomníčku. Chcem sa teda spýtať, či v rade prebehla diskusia o prepojení rozličných prvkov, ktoré sa týkajú tejto veci. Ak je tu teda vytvorený vzťah, alebo či sme brali do úvahy e, finančné prostriedky, ktoré sa poskytujú rodičom, sú, ktorí sú na rodičovskej dovolenke. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Plumvej. Chcela by som vás tu ešte privítať v tomto výbore. Je veľmi dobré, že počúvame názory aj výboru AFED pre, e, v rámci tejto témy. Pani Luling, začneme vami. Máme ďalších troch rečníkov. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najskôr by som sa chcela ospravedlniť pani štátnej tajomníčke, pretože som prišla neskoro. E, Nepočula som ju, pretože som prišla neskoro. Pokiaľ ide o návrh e, smernice 86, e, pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj e, o otcovskú dovolenku, zatiaľ teda nemáme nič nové. Hovorili ste teda a mohli by ste vysvetliť, aké sú vaše úmysly, úmysly švedského predsedníctva, pretože správa bola prijatá v apríli, už české predsedníctvo vynaložilo snahu, ale podľa mňa toto trvá príliš dlho a moja správa bola takmer jednomyselne prijatá na tejto pôde. Pokiaľ ide o návrh uznesenia, o ktorom hovoríme, k novej smernici o materskej dovolenke. Ja teda dúfam, že v tejto forme sa to nepríjme, pretože pokiaľ ide o tento problém, robíme tie isté chyby, ako sme ich urobili v oblasti ochrany materstva a síce, že miešame všetko, keď sme spolu zákonodárcami, musíme jednoznačne vedieť, čo robiť. Robíme legislatívu, nie nejaký nákupný zoznam, nie je to zoznam želaní, toto je veľmi pekné, ale v podstate my robíme zákony a keď to tak je, tak musíme veci odlišovať, ak nezreformujeme rodičovskú dovolenku, sociálni partneri znovu pokročili podľa mňa, vieme, aká je situácia a nemôžeme žiadať v tejto smernici. E, robíme tu jednoducho rovnosť v mzdách, žiadame tu o rodičovskú dovolenku, Eh, jednoducho pred komisiou a radou budeme vyzerať smiešne s takýmto uznesením a z niektoré pozmeňujúce návrhy sú ešte horšie. Ja chcem jasne švedskému predsedníctvu povedať, že v tomto výbore sú ešte ľudia, ktorí vedia, ako sa zákony robia. Ďakujem eh, pani eh, Luling,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 v podstate e, e, sú, sú to e, veci, ktoré tu už odzneli, ale ja mám na to iné odpovede. Ako stojí otázka? Ako zabezpečíme rovnosť šanci, príležitosti pre mužov a ľudí na pracovnom trhu? Ako skutočne zabezpečíme to, aby otcovia, aj matky mohli zodpovedne sa zhostiť svojich úloh rodičov? Ako zabezpečíme rovnaké platové podmienky? Ako zabezpečíme to, aby muži a ženy, e, matky a otcovia skutočne mohli zdieľať, podeliť sa o tú rodičovskú zodpovednosť? Samozrejme mám na mysli predovšetkým tú starostlivosť o deti. Ako to dokázať ako to zabezpečiť, ak nemáme materské a tzv. otcovské dovolenky? Skutočne e, tieto, takéto druhy dovoleniek nesmú mať negatívny dopad na e, príjem, e, na odpracované roky dotknutých. Myslím si, že musíme sa zaoberať jedným aj druhým. A zbytočne tu budeme rozoberať nejaké teórie, ak nemáme e, veci zabezpečené v praxi, ak nemáme legislatívu, ktorá to v praxi presadí. Preto mám otázku e, e, pre vás, pani švédska ministerka. Čo chce urobiť švédske predsedníctvo v prospech toho, aby sa nám podarilo um, skutočne toto viac ako 30-ročné úsilie završiť smernicou, aby sme zabezpečili tú rovnosť mužov a žien. Čo urobí švedské predsedníctvo preto, aby takáto smernica skutočne zabezpečila to, že rodina, otcovia a e, matky dokážu spoločne rovnou mierou e, zhostiť sa svojej zodpovednosti. Ďakujem. Pani Kosta. Chcem sa poďakovať eh, pani ministerke za jej vystúpenie, za jej účasť. Eh, podľa nášho názoru Európsky parlament musí nájsť spôsob na to, aby sa postavil tej výzve aby nám neutiekla táto príležitosť. Samozrejme, dnes je Európa už oveľa ďalej, než tomu bolo v roku 94. V roku 1994 tam sa objavila poprvýkrát tá smernica o rodičovskej dovolenke. Dnes hovoríme o hospodárskej obnove, hovoríme eh, jedným dýchom o rovnosti rovnosti príležitosti pre mužov a ženy. To si zasluhuje eh, našu pozornosť, ústrednú pozornosť. A musíme sa zamyslieť nad tým, aký signál eh, vyšleme. Bude to totiž veľmi dôležitý signál. Všetci, čo tu sedíme, sme zákonodarcami. Našou úlohou je eh, dosiahnuť vyváženosť a práve z hľadiska vyváženosti eh, by bolo veľmi nešťastné, keby sme urobili akýsi krok, krok dozadu eh, v prípade legislatívneho aktu, ktorý eh, koncipoval Európsky parlament počas posledného funkčného obdobia. Pamätajte na to, že občania k nám vzhliadajú. Ak hovoríme o spolu zodpovednosti, zdieľanej zodpovednosti. Toto e, musíme e, zachytiť v tom signáli, ktorý vysielame. Musíme skutočne zabezpečiť to, aby či materská alebo otcovská dovolenka nemali negatívny dopad na život, na príjem dotknutých osôb Vieme, že v tých prvých mesiacoch po narodení dieťaťa existujú vlastne tri mesiace v prospech matky. Ale mali by sme nejakým spôsobom ošetriť, aby aj muž mohol nie, mm, navýšiť o, o pár mesiacov to obdobie rodičovskej dovolenky. Ja si myslím, že treba zakotviť aj, aj um, oprávnenie otca byť v rodine v týchto kritických chvíľach eh, rodiny. Domnievame sa, že aj komisia a rada by eh, mohli byť tomuto názoru naklonení. Treba sa zamyslieť v tomto kontexte aj nad samostatne zárobkovo činnými osobami. Ďakujem pani Morin. A potom E, skutočne čas letí, ale veríme, že sa nám podarí ešte stihnúť zodpovedať niektoré otázky. Ďakujem pekne, pani štátna tajomnička, za váš príspevok. E, všet, všetkým nám leží na srdci zladenie e, rodinného a pr- pracovného života a pracujeme na texte o materskej dovolenke Rada by som vystúpila k jednej veci. Musíme byť veľmi pozorní k tomu, že napriek vývoju legislatívy, ktorá chráni ženy počas materskej dovolenky, ktorá chráni ženy v práci. Musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o zachovanie schopností zamestnať sa, pokiaľ ide o ženy Musia to byť ustanovenia umožňujúce ženám v podnikoch, a, aby mohli pokračovať v práci. Napríklad e, musia tu byť jasle e, pre ich deti. Toto je veľmi silná páka podľa môjho názoru k rovnosti e, žien a mužov a k zladeniu rodiny a práce. Nesmieme E, predlžovať materskú dovolenku bez toho, podľa mňa, aby sme tu nemali sprievodné opatrenia, ktoré sa týkajú návratu do práce. Ale toto všetko to robíme nie za ľahkých okolností, ale v, počas ekonomickej krízy. Preto musíme byť pozorní, pokiaľ ide o realizovateľnosť vecí. Pani Luling hovorila o Hovoríme tu o liste pre Deda Mráza, o tom hovorila pani Luling, teda chceme, aby veci napredovali v ťažkom kontexte. E, rada by som poznala víziu švedského predsedníctva k tomuto prepojeniu toho, čo je možné a čo je želateľné. Ďakujem. Ďakujem pani Morín a teraz odozdáme slovo našej nášmu hostovi. Ďakujem e, za e, tie e, otázky a podnety, ktoré tu odzneli. Myslím si, že možno to zhrnúť tak, že máme ešte veľa práce pred sebou a chceme dosiahnuť takú spoločnosť, kde dámy a ženy majú rovnaké príležitosti. Čak. A myslím si, že to sú skutočne veľmi ťažké otázky. Treba si uvedomiť, že v, v jednotlivých štátoch sú e, odlišné systémy a inak sa vysporadujú s otázkou, e, s otázkou e, rodičovských dovoleniek, či v podobe materskej alebo otcovskej. Musíme predsa len rešpektovať existujúce systémy v členských štátoch. Neexistuje e, rada, e, nejaké stanovisko rady k tejto téme. Je nejaký všeobecný postoj, ktorý však narazil na mnoho námietok. Musíme si uvedomiť tú rozmanitosť v členských štátoch a potrebujeme čas na to, aby sme si prebrali všetky tieto rozdiely a koncipovali smernicu, ktorá bude sa usilovať o zasadenie minimálneho štandardu. Táto smernica teda stanovuje minimálny štandard, spoločný menovateľ pre všetkých. A to práve z toho titulu, že v každom členskom štáte ten systém je čímsi osobitý. Sú členské štáty, ktoré majú určitý problém s určitým e, predlžením e, materskej dovolenky, s vyplácaním e, určitých typov príspevkov a takisto aj s problematikou povinnej dovolenky. Aj to predstavuje pre niektoré členské štáty problém. E, e, členské štáty mnohé sa domnievajú, že toto nie je záležitosť, ktorú by mala upravovať Európska, by mala sa upravovať na úrovni EÚ. Treba mať na zrateli, že skutočne ide o smernicu, ktorá stanovuje minimálny štandard. Musíme predsa si navzájom ctiť a vážiť E, systémy v členských štátoch, je úlohou komisie, aby predkladala návrhy, nie predsedníctvo, ak hovoríme o rodičovskej dovolenke, práve sociálni partneri. Od nich sa očakáva iniciatíva predložiť smernicu a podľa nás je to nesmierne dôležité podporovať takúto spoluprácu práve so sociálnymi partnermi. To je e, napokon jeden z dôležitých atribútov práce e, v Európskej únie. Myslím si, že e, toľko z našej strany k otázke materskej dovolenky. Rada by som sa ešte vyjadrila k otázke SZČO. Na tú tému padla aj otázka Švedské predsedníctvo nadviazalo na úsilie českého predsedníctva v snahe dosiahnuť politickú dohodu na zasadnutí Rady ministrov sociálnych vecí EPSCO. Eh, Rada v novembri. A skutočne si uvedomujeme, že ide o dôležitú otázku pre mnohé členské štáty. V priebehu tohto týždňa chceme e, vlastne koncipovať naše stanovisko, ale našim celkovým cieľom je dosiahnuť dohodu v tejto otázke na novembrovej rade. Ďakujem vám za vyjadrenie, za vypočutie e, mojej osoby a musím už skutočne letieť. Mycket information fick vi om den här viktiga frågan. Skutočne ste nám poskytli množstvo informácií. Pokiaľ sa nemýlim, e, tak e, dá sa e, zhrnúť tá diskusia tak, že veľmi, dvo, veľmi dôležitá je pre nás všetkých táto otázka, preto sa lúčim s vami, pani ministerka, prajem veľa úspechov švedskému predsedníctvu aj pri riešení tejto otázky. So we go on uh, because we first had maybe a short discussion. So we can go on. fortsätter vi enligt eh, dagordningen. Vi går in... pokračovať v našom programe. Prvne sa pustíme do bodu 5. Je mi potešením eh, privítať skupinu návštevníkov z eh, Jotamburgu, zo Švédska. Toto sú zanietené dámy, ktoré bojujú za rovnosť mužov a žien budú dnes dopoludnia sledovať eh, našu prácu. Takže vítajte srdečne na zasadnutí tohto výboru. No a bod číslo 5 našeho programu Týka sa e, podpory, rodo, podpory rodovej rovnosti pri zosúladení pracovných a rodinných práv a povinností. Do istej miery e, sa to úzko viaže na tú diskusiu, ktorá tu práve doznela. aké sú e, e, e, zásady našej práce v rámci tohto bodu. Budeme mať stručnú rozpravu, potom prejdeme k hlasovaniu ohľadom uznesenia. Povedzme si, trošku eh, o tej genéze tohto materiálu. My sme predložili v písomnej podobe otázky rade aj komisii eh, ohľadom dohody týkajúcej sa rodičovskej dovolenky. Ide teda o text sociálnych partnerov a veríme, že sa dosiahne dohoda o tomto návrhu na eh, novembrovej rade ministrov pre sociálne otázky. My sme si povedali, že na dnešnom výbore si, naformul, si naformulujeme ústne otázky a potom chceme koncipovať návrh znenia uznesenia. Podľa nás je veľmi dôležité, aby nielen tento výbor, ale celý Európsky parlament podporil snahu zosúladiť pracovný a rodinný život. Považujeme to za veľmi dôležitý atribút v rámci e, politiky rodovej rovnosti. Teraz by sme si chceli ďalej preberať parametre rodičovskej dovolenky a zamyslieť sa nad ďalšími dôležitými parametrami života e, e, rodiny v kontexte rodičovskej dovolenky. V texte návrhu uznesenia je navrhovaná dohoda, ktorú aj my chceme podporiť ale chceli by sme využiť eh, dnešnú príležitosť na to, aby sme konštatovali, že táto dohoda je len prvým krôčikom, na ktorý by mali nadviazať ďalšie kroky v tejto dôležitej oblasti rovnosti. rodovej rovnosti. V našom uznesení poukazujeme na to, že e, dohoda, spomínaná dohoda sociálnych partnerov hovorí o potrebe mať minimálny štandard e, vzťahujúci sa na rodičovskú dovolenku. Ešte raz dôrazňujem, to považujeme za taký prvý, prvý stavebný kameň toho, čo budujeme. Chceme nadviazať na e, už doterajšie diskusie ohľadom rodičovských dovoleniek a vieme, že ten signál, ktorý chceme vyslať, je to, že zodpovednosť za e, deti e, zdieľajú rovnakým dielom matka aj otec. Treba si uvedomiť, že e, keď budeme mať koncipovanú aj, aj koncipovaný ten aspekt otcovskej dovolenky v kontexte rodičovskej dovolenky. A e, e, zdá sa, že táto tak, taká neplatená práca v, v rodine musí byť e, viac rovnoberne rozložená medzi, mužov, medzi muža a ženu. Musíme mať spravodlivejší správnejší spôsob rozdelenia tohto, tohto času stráveného, stráveného pri deťoch, ktorý je neplatenou prácou. A takto by sme mali dosiahnuť vyššiu mieru zosúladenia rodinného a pracovného života. Toľko teda k tým východiskám uznesenia, o ktorom budeme hlasovať. Koho tu máme na zozname rečníkov? Začnem pani Gurmaj. Máte slovo. Ďakujem pekne. Ja som sa chcela vyjadriť k tejto téme, ale prišla som trošku neskoro, preto sa vyjadrujem až teraz. Ja mám dvoch synov. Starší syn má 22 rokov. On bol doma so svojím otcom 3 mesiace, keď bol bábetkom. A myslím si, že treba zohľadniť aj pohľad dieťaťa. Bolo to veľmi dôležité, že otec zostal E, s dieťaťom doma. Ja si myslím, že dieťa potrebuje aj otca. Mám teda 22-ročnú skúsenosť a ja si e, myslím, e, že deti majú právo na to, vyskúšať si, aké je to byť doma s otcom aj s mamou. Myslím si, že musíme nejako riešiť tú platovú otázku, ktorá predstavuje veľký klin prekažku e, v tej e, rodovej rovnosti, ale ja som rozhodne za to, z vlastnej skúsenosti vychádzam, aby skutočne tá e, rodičovská dovolenka bola delená medzi mužov a ženy. Ďakujem pani Gurmaj, ja si myslím, že to je veľmi dôležitý aspekt a je to aspekt alebo pohľad dieťaťa na túto problematiku. Ďakujem za to, že ste na to poukázali. Áno, pani predsedníčka, vzhľadom k tomu, že vo vašom úvode ste zdôraznili e, znovu to, to zmiešanie zoznamu želaní v tomto ustanovení, v tomto uznesení, pardon, e, a teda zahrnutia veci, ktoré nie sú súčasťou dohovoru sociálnych partnerov, teda nemiešame jablka, hrušky, toto sa týka rodičovskej dovolenky, netýka sa to otcovskej dovolenky, to je niečo iné. Sociálni partnery práve rokujú o tejto dovolenke. A keď oni e, nájdu dohodu, tak potom sa dostane táto dohoda sem, ale tejto smernici, ktorá sa týka rodičovskej dovolenky, nemôžeme žiadať e, teraz rodičovskú, teda, pardon, otcovskú dovolenku, žiadate rovnú, rovnosť v mzdách, ale existuje legislatíva, ktorá sa týka práve rovnosti v oblasti odmeňovania. Musíme to aplikovať v rozličných členských krajinách. Táto legislatíva je veľmi dobrá, ale ak členské štáty a ženy, ktorých sa to týka, nejdú pred súd, môžu to urobiť, tak potom vlastne tlačia na otvorené dvere a nemá zmysel chodiť k múru na reko. Musíme mať solidnú legislatívu a sociálni partnery na tomto pracujú môžeme povedať, máme ešte nejaké želania, pokiaľ ide o otcovskú dovolenku, ale nemiešajme to v tomto uznesení. Budete vyzerať smiešne, ak príjmete takéto uznesenie v tejto forme. Budete vyzerať smiešne pred komisiou a radou. Prečo vyrábame takýto text? Niekto, kto už bol v Národnom parlamente, kde sa robí legislatíva, tá musí byť aplikovateľná. Takto proste sa nedá pracovať, keď sme spolu zákonodarcami v iniciatívnej správe môžete napísať čokoľvek, pretože toto je zoznam, nákupný zoznam alebo zoznam želaní, ale ak e, hovoríme o legislatívnom rámci, tak musíme byť rozumní v tom, čo žiadame. Ak toto uznesenie pôjde v tejto forme a s návrhmi, ktoré sú ešte horšie, tak teda ja budem hlasovať proti. Eh, Ďakujem pani Luling. Ešte mám viacero poznačených rečníkov. Eh, Rueda Romeva a potom ja vystúpim s krátkou pripomienkou pani Papadopoulos a potom pani Figueredo. Najskôr pán Romeva. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ak som správne pochopil, pani Volingová, z vašich slov, my sme eh, europoslanci, nie zastupujeme tu národné parlamenty. A našou snahou by malo byť eh, pripravovať legislatívu alebo návrhy legislatív eh, v rámci EÚ. To znamená neísť pre to minimálne, pre tie minimálne hranice, ale mali by sme sa snažiť maximálne to nastaviť, aby sme zaručili lepší štandard pre európsku populáciu aby sme to nebrali všetko cez prizmu národného obyvateľstva. Chápem, že pre niektorých toto môže byť problém uplatňovania legislatívy EÚ v takomto širokom rámci, ale tu na tomto výbore musíme e, na veci nazerať cez e, globálne cez e, globálnu perspektívu. Potom to bude na rade a na členských štátoch rozhodnúť o tom, akým spôsobom prispôsobia takúto legislatívu. Ale našim cieľom každopádne je nazerať na veci e, z celoeurópskeho pohľadu. Teraz prejdem do španielčiny. E, prečo hovorím o tomto? Pretože ja naozaj vnímam fakt, že to, čo riešime, nie je jednoducho problémom, ktorý by sme mohli nejakým spôsobom rozdeliť, rozparcelovať na jednotlivé e, problémy. Tu máme dočinenia s celkovým viac rozmerným problémom ktorý núka aj viaceré rovnaké riešenia. Nemôžeme hovoriť o rovnosti príležitosti a rovnakých e, príležitostiach žien na pracovnom trhu v prípade, že nebudeme mať jasne naplnenú požiadavku alebo myšlienku toho, aby muži zaujali aj svoju zodpovednosť e, o svojich súkromných životoch. To sú dve stránky rovnakej mince. V prípade, že veci oddelíme, tak potom už nehovoríme o rovnosti. Nemôžeme tieto veci oddelovať. To je moja prvá pripomienka. Po druhé, Myslím si, že keď tu máme e, dočinenia so smernicou, ktorá musí byť uplatňovaná na úrovni EÚ, tak najjednoduchší prístup je e, nájsť ten najnižší spoločný menovateľ, ale každopádne musíme byť ambicioznejší, ako len hľadať ten najmenší spoločný menovateľ. Tu musíme stanoviť správne ciele. Možno pri uplatňovaní smernice v jednotlivých členských štátoch e, sa pôjde rozdielnymi tempami pri aplikácii takéto legislatívy. Nevylučujem takúto možnosť ale v rámci Európskeho parlamentu my máme zodpovednosť e, nejakým spôsobom stanoviť tú, tú trasu, tú cestu, vytýčiť tú cestu a my nemôžeme jednoducho sa uspokojiť so stanovením spoločného, najmenšieho spoločného venovateľa. My nemôžeme obmedzovať e, rozsah našej legislatívy, rozsah pôsobnosti. My musíme ašpirovať na e, širšiu legislatívu, na lepšiu, všeobjímajúcejšiu, tak aby bola takým vodítkom pre zvyšok, lebo ináč e, to nebude dobré. Samozrejme, veci sa istým spôsobom spriemerujú v konečnom dôsledku, ale určite to bude ambicioznejšie, ako keď sa budeme e, držať nejakého najmenšieho spoločného menovateľa. V prípade, že si zvolíme takýto prístup, tak to nemá zmysel. My musíme stanovať ciele, ktoré budú ambicioznejšie. Samozrejme, príde k aproximácii na národných štátov ktorá veci nevyhnutne spriemeruje, ale to nemôže byť našou ašpiráciou prvotnou. Ďakujem pekne pánovi Romeovovi. Teraz by som sa ja rada v krátkosti vyjadrila v tejto fáze, aby som objasnila, že keď hovoríme o dohode medzi sociálnymi partnermi, tak potom evidentne musíme chápať, že toto je dohoda medzi sociálnymi partnermi, ktorú my ako poslanci parlamentu e, nemôžeme ovplyvniť. Avšak, čo môžeme prostredníctvom tohto uznesenia spraviť, môžeme ukázať, že e, sme silno angažovaní v tejto veci, že máme jasné stanovisko. A to znamená, že aj z pohľadu našej budúcej práce nám bude, bude možné pokročiť, pokiaľ ide o túto pozíciu a zvyšovanie rovnosti tým, že dovolíme a umožníme tak mužom ako aj ženám zdieľať e, rodinnú zodpovednosť, podobne ako to predpokladáme aj pri zdieľaní pracovných e, zodpovedností. Podľa nás toto uznesenie je krok, e, ktorý ukazuje názor parlamentu pri formulovaní týchto stanovísk. Nie je to ani tak zhoda medzi sociálnymi partnermi, ktorá je predmetom tejto aktivity. Teraz by som rado vzdala slovo pani Papadopulo, potom pani Figarejdo a potom pani Papanova. Najskôr pani Papadopoulos. Ďakujem pekne. Naozaj táto rámcová dohoda stanovuje len isté minimálne e, veci, minimálne štandardy, na ktorých sa dohodlo a ešte by sa tam dali doplniť aj ďalšie veci. Čiže ako už bolo spomenuté, je to ten najnižší spoločný eh, menovateľ. Niektoré veci by mali byť eh, dané do popredia. 2-3 roky dozadu som bola spravodajkyňou eh, pre radu a išlo o zosúľadovanie pracovného rodinného života. Vtedy som vycestovala na Island pri tejto príležitosti a následovná vec na mňa spravila výrazný dojem. Tam bola rodičovská dovolenka pre matku ako aj pre otca, pre oboch a bola to platená rodičovská dovolenka e, v mojej krajine, na Cypre. Takisto existuje harmonizovaná legislatíva, európsky harmonizovaná. Je tam ochrana rodičov z tohto pohľadu, ale rodičia nevyužívajú takúto možnosť. A takže sú obrovské naozaj rozdiely, keď si porovnáme škandinávské krajiny, severské krajiny, e, krajiny stredom, Stredomoria, krajiny povedzme v strede Európy. A to presne je tá vec. Tu musíme ako Európsky parlament nájsť tú správnu rovnovahu no a musíme nájsť ideálny spôsob, ktorý chceme podporiť eh, z pozície eh, predstaviteľov parlamentu. Samozrejme, bude sa to odvíjať aj od, od finančných možností jednotlivých krajín. Teraz je hospodárska kríza a dôsledky tejto krízy nám neumožňujú v tejto chvíli nájsť takéto ideálne riešenie, pokiaľ ide o zosúladenie rodinného a profesijného života. Ale samozrejme, tu môžeme zaznamenať naše názory a môžeme od nich odvíjať aj naše požiadavky. Ja som sa zaoberal následovnou otázkou. Napríklad e, situácia v sektore malých a stredných podnikov. Oni sú vlastne centrom toho hospodárskeho života mnohých krajín a práve v tejto súvislosti tie opatrenia, ktoré sa týkajú e, zosledenia rodinného a pracovného života sú veľmi dôležité z pohľadu tohto sektora malých a stredných podnikov. Takisto je otázka, že kde sa vlastne vyberieme, pokiaľ ide o tieto požiadavky, aký smer si zvolíme Čiže musíme e, sa postarať o to, aby všetky krajiny e, mohli prispieť, aby našli aj podporu, tak aby dokázali teda podporovať e, rodičov, ktorí pracujú. Či sú to matky alebo otcovia. Musí to byť platená rodičovská dovolenka, to je veľmi dôležité, pretože v prípade, že bude takáto dovolenka zaplatená, tak môžu čerpať tak matky, ako aj otcovia. Tak, fru Papadopoulos a då går ordet eh, fru Figueredo. Varsågod. Ďakujem pani Figueredo. Nech sa páči. Obrigada, senhora prezident. Já muito aqui está dito sobre... Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že veľká väčšina už odznela, pokiaľ ide o túto tému. V tejto chvíli hovoríme o uznesení. Nejde o smernicu, nejde o e, nejakú legislatívu konkrétnu, ide o uznesenie. A pri uznesení ide o názor tohto výboru, ide o vyjadrenie názoru tohto výboru. A my sme výbor, jeden z výborov tohto parlamentu, výbor, ktorý sa vyjadruje k principiálnym otázkam. A v tejto e, konkrétnej veci ide o rovnosť e, príležitosti mužov a žien a e, zosúladenie pracovného a rodinného života. A to je zároveň zárukou preto, aby práva žien, predovšetkým matiek, boli zabezpečované a ochraňované lepším spôsobom Keby sme sa vzdali takéhoto práva, tak potom by to nemalo vôbec žiadnu hodnotu, nemalo by zmysel vôbec mať v parlamente takýto výbor. A preto nejde teda iba o právo takéhoto výboru, ide skôr o povinnosť takéhoto výboru vždy zas a znova e, by, byť e, činný na takomto poli, aby e, sme aj teda upozorňovali na takéto otázky. A za týmto, na tento účel máme práve uznesenia, tak aby sme dali do pozornosti niektorú konkrétnu e, tematiku, aby e, členské štáty o tom vedeli, aby o tom vedela rada. Čiže opakujem, nie je to smernica a preto si myslím, že e, naša kolegyňa pani Lulingová nemá pravdu v tom svojom vyjadrení. Ďakujem pekne, pani Pavelová. Ďakujem, pani predsedníčka. Rada by som vyjadrila svoje prekvapenie, ale takisto aj sklamanie, pokiaľ ide o spôsob, akým sa odvíja naša diskusia. Pretože tak, ako to chápem ja, ja som vstúpila do tohto výboru, pretože hlavným cieľom tohto výboru je chrániť ženy a hovoriť o rodovej rovnosti. A všetci naši voliči, všetci mimo parlamentu a takisto aj iné výbory očakávajú od nás, aby sme chránili a hájili ženy, aby sme hovorili o rodovej rovnosti. My nie sme výbor, ktorý by riešil malé a stredné podniky. My nie sme výbor, ktorý by riešil podnikateľský sektor, eh, my nie sme teda výbor, ktorý by riešil takéto veci, alebo odbory. My máme hájiť eh, ženy a pre ne máme ponúkať príležitosť hájiť ich záujmy a práva. A ktokoľvek sa domňa, že by to takto nemalo byť, alebo že toto eh, nie je súčasťou ich záujmu alebo ich, ich eh, angažovanosti, tak môžu potom vstúpiť do iného výboru, môžu ísť ekon, budget, rozpočet alebo výbor pre menové hospodárske záležitosti, ale tu na tomto výbore sme prijali na seba ten záväzok a ten prísľub sme dali, že budeme sa venovať právam žien. Je obrovský problém a nedostatok, pokiaľ ide o hájenie týchto práv žien. E, ja som sa práve vrátila z konferencie EPCD v Etiópie a nie je toto problém výlučne len krajín rozvíjajúcich sa. E, Tie výsledky sú naozaj e, zdrvujúce. Ukazuje sa, že my, krajiny teda vyspelé, zaostávame, pokiaľ ide o splňanie mileniových cieľov, pokiaľ ide o reprodukčné zdravia práva žien to je naozaj vážna obava. Keď hovoríme o rodičovskej e, dovolenke, tak e, mali by sme hovoriť o rovnosti e, mužov a žien. Ja silne podporujem to, čo povedala kolegyňa Figueredo. Toto by sme mali ponechať na úrovni uznesenia a prostredníctvom takéhoto uznesenia získame tú kredibilitu z pohľadu nášho výboru, aby sme mohli prezentovať celému parlamentu problém ochrany žien preto si myslím, že sa musíme pridržať e, našeho primárneho cieľa, našich primárnych priorít a nemôžeme nejakým spôsobom e, sa odbáčať od, od toho, čo je našou našo, našo podstatou. Nemôžeme odbáčať. Ďakujem pekne a chcem ešte raz apelovať na kolegov, e, aby sme lepším spôsobom fungovali. Ak, budeme, ak pôjdeme takýmto roztriešteným spôsobom, tak náš výbor v budúcnosti bude miznúť. Nebude dôležitým faktorom z pohľadu legislatívneho procesu ale takisto sa bude stávať e, výborom, ktorého hlas bude e, slabnúť. My chceme, aby náš, e, naše stanovisko bolo zohľadené v každej legislatívnej iniciatíve, ktorá vstúpi na toto fórum a ktorá sa týka otázok rodov, a teda rodových otázok. A toto musíme mať na pamäti vždy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Kráce, nech sa páči. Mám pocit, že Chcela by som reagovať na to, čo povedala pani predrečníčka. Toto nie je ten správny moment, aby sme otvárali diskusiu o úlohe nášho výboru, ale chcela som pripomenúť novým kolegom možno, ak to možno potrebujú, že sme politickou inštitúciou a sme parlamentným výborom a nie mimovládnou organizáciou, musíme sa venovať e, úlohe. E, máme aj iné úlohy eh, na národnej aj medzinárodnej, eh, mm, teda v národnom aj medzinárodnom meradle. Musíme sa snažiť o viac eh, súdržnosti a brániť práva žien. Musíme sa venovať tomuto cieľu. Každá politická strana a každý z nás sme zodpovednými bytostiami, teda musíme pracovať preto, aby sa tento cieľ splnil. Ale nie sme, ako som povedala, mimovládnou organizáciou, ktorá sa stará o práva žien. Sme politickou inštitúciou, ktorá, čo má teda parlamentné dôsledky. Sú to dve rozličné veci a chcem to pripomenúť, hoci to nie je predmetom dnešnej diskusie. Ďakujem. Ďakujem, pani Kratca. Teraz ďalší rečník, pani Kosta, nech sa páči. E, myslím si, že sme politickou inštitúciou, ako teda náš výbor, a potrebujeme jasne povedať, a čo je našou úlohou a na akom právnom základe pracujeme. Napríklad sú tu tri veci. Je tu otázka dohody medzi sociálnymi partnermi, pokiaľ ide o smernici o otcovskej dovolenke a rodičovskej dovolenke a máme tiež smernicu, ktorá bola prediskutovaná, ale e, tiež je tu otázka rodičovskej dovolenky, teda nielen otcovskej dovolenky a máme tú dôležitú politickú iniciatívu, ktorú chceme na seba e, prevziať vďaka tomuto uzneseniu parlamentu. Čiže máme tu tri oblasti, kde sa musíme vyjadriť. Budeme mať e, správu k smernici, budú tu kontakty so sociálnymi partnermi, čakáme na ich stanovisko, ale tiež tu máme právo vystúpiť autonómne politickým krokom, aby sme vytýčili e, smer v téme, ktorá, e, ktorá sa týka všetkých európskych žien a dúfam, že aj mužov. A chcela by som sa vrátiť trošku naspäť. Stanovisko pani Luling. Tu sa zdá, že by sme mali čakať na eh, výsledok rokovaní sociálnych partnerov a potom sa vyjadriť eh, alebo eh, mm, zosúladiť naše kroky s výsledkom týchto rokovaní. Sociálni partneri ich rokovania to je komplexná téma, ale chcela by som pripomenúť to, čo sa stalo v roku 1994. Išlo o rodičovskú dovolenku. Teraz sme ale v inej situácii Máme tu novú zmluvu a politiku rovnosti e, príležitostí. Táto základňa je oveľa širšia a teda ako niektorí kolegovia už povedali, musíme sa vyjadriť nezávisle, aby sme vytýčili smer tejto politike a symbolicky vyslať posolstvo smerom k verejnej mienke, aby táto pochopila, aké je smerovanie. A rada nás tiež žiada, aby sme sa vyjadrili a musíme brať do úvahy e, to, o čom rokujú sociálni partneri. A nezabúdajme ani na komisiu. Čiže nejde o E, nejakú iniciatívu mimovládnej organizácie. Náš výbor si musí byť vedomý svojej úlohy a prevziať túto úlohu vo všeobecnom kontexte. E, viem, e, poznám parlamentnú prácu z osobnej skúsenosti. Povedali mi, že toto je výbor, ktorý sa stará o všetko a o nič, ale my musíme jasne povedať, musíme rehabilitovať našu úlohu a mm, môžeme tu mať rozličné názory, môžeme diskutovať o podstate veci, pokiaľ ide o toto uznesenie, ale e, naša úloha je príliš vážna, aby sme to takto spochybňovali. Ďakujem, pani Kosta. Teda, teraz pani Bauer a potom pani Nikolaj. Chcem len pripomenúť, že v programe sme povedali, že budeme hlasovať o 10. Ale hlasovaniu musí predchádzať diskusia, pretože sme ju nemali, čiže preto máme túto rozpravu teraz a hlasovanie sa skutoční okamžite potom, ako, ako skončíme rozpravu. Teraz dávam slovo pani Bauer. Nech sa páči. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány rövidke megjegyzést szeretnék tenni az itt elhangzott vitához. Ďakujem pekne a ja mám niekoľko pripomienok k diskusii a ja mám pocit, že skôr alebo neskôr budeme musieť o tomto hovoriť. Aká je tá najdôležitejšia vlastne úloha tohto výboru, v čom spočíva, aké máme práva, ale som uzrozumená s tým, že v tejto chvíli nie je tá vhodná, vhodný čas, vhodná príležitosť na to, aby sme o tom hovorili. Ale každopádne tomu sa nevyhneme. Budeme musieť otvoriť otázku našich úloh. A ja e, som uzrozumená s tým, že sme politickým grémiom, ale nie sme grémiom jednej e, strany alebo predsedníctvom jednej e, strany. Tu nás sú zastúpené rozdielne strany z politického spektra. My sme legislatívnym grémiom. a na takejto úrovni rozhodujeme aj o legislatíve. A myslím si, že tu, na je jasne, tu je jasne badateľná rozdielnosť názorov a máme takisto iný prístup k riešeniam. Máme niektoré legislatívne opatrenia, ktoré sú 30-40 rokov staré, ale v prípade, že nie sú efektívne a že ich uplatňovanie je nedobré a neúčinné. Máme napríklad e, legislatívu o mm, mzdovej medzere e, medzi mužami a ženami, pay gap. E, čiže je takáto legislatíva, ale aký má zmysel? V princípe ide o to, ako budeme schopní formulovať riešenia, ako dokážeme navrhovať legislatívne riešenia a ako dokážeme efektívnym spôsobom tvoriť legislatívu. Nie je riešením, že e, napcháme všetko do jednej legislatívy, do jedného legislatívneho nástroja, že budeme tam hovoriť o, o mzdových podmienkach, o otcovskej dovolenke a že všetko sa to bude robiť pod jednou, pod jednou, jednou strechou, tak povediac že to všetko zmiešame. Nie, táto, toto nie je naša úloha. A v prípade, že si chceme e, naďalej uchovať ten, ten rešpekt, ktorý, ktorý máme v tejto chvíli, tak mali by sme mať na pamäti to, že e, legislatíva má odrážať to, čo je jej úlohou. Musíme veci oddelovať. Nemôžeme všetko dať do e, jednej no, opatrenia legislatívneho. Tých, tých, tých zákonov je, je dosť a tých záverov je takisto dosť. Ak to budeme robiť naďalej takto, tak to nebude dostatočne efektívne. Pani Nikolaj. Mulțumesc, doamnă președintă. Am să utilizez limba... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Budem hovoriť vo svojej materčine, pretože pred eh, desiatimi rokmi sa vytvoril v mojej krajine tento systém a ja si myslím, že funguje dobre a eh, myslím, že by sme nemali čakať, eh, pretože sme politickou štruktúrou. Ak by sme boli mimovládnou organizáciou, tak by sme si to mohli dovoliť. Ako, ako politi- ale ako politická štruktúra je pre nás jasné, že musíme rešpektovať inštitúciu, ktorej sme súčasťou, pretože inak by sme váhali do nekonečna. Uh, No a môžeme organizovať pracovné skupiny, ale myslím si, že toto odporúčanie sa netýka len práv žien. Je to dôležité, aby sa zabezpečila sociálna súdržnosť, rovnosť zaobchádzania na pracovnom trhu. A podľa mňa toto predstavuje kľúč k úspešným krokom ako vystúpiť z krízy. Nejde o to, aby sme sa venovali len rodovým otázkam. Musíme hlasovať a my ako liberáli e, e, si myslíme, že tento projekt je veľmi dôležitý. Ďakujem. Pani Luling. Nech sa páči, pani predsedníčka len e, organizačná pripomienku. Je tu veľké nedorozumenie, pokiaľ ide o ten proces, v ktorom sa nachádzame. Máme pred sebou návrh smernice rady, ktorej cieľom je zladiť e, právne aspekty s revidovaným rámcom o rodičovskej dovolenke, na ktorom sa dohodli sociálni partnermi. O toto ide Máme tu návrh komisie na smernicu k rodičovskej dovolenke a odcovskú dovolenku a tak ďalej a tak ďalej. Toto je porutovania hodné, ale musíme vydať stanovisko k tomuto návrhu. Ak ste toho názoru, že to nie je dobré, tak to musíme zamietnúť. Musíme to zamietnúť, ale, rám, ale rámcová dohoda sociálnych partnerov to je na odmietnutie alebo prijatie. Môže vám to vyhovovať alebo nie, ale existujú postupy v tejto Európskej únii a jeden z týchto postupov je ten, že komisia nám môže e, navrhnúť, aby sme zladili tieto veci Teraz sme v tomto scenári, nie v inom. Čiže ja by som chcela toto objasniť, eh, pretože ak by ste vy všetci mali rodičovskú dovolenku, takú ako my máme v Luxembursku, 6 mesiacov s 1500 eurami mesačne, môžu to mať muži aj ženy. Určite by ste boli s takýmto niečím spokojný. Nám na to poslúžila smernica, ktorú chceme zostručniť a zlepšiť, ale to je minimum. Máme 6 mesiacov, máme 1500 eur. Ja nechcem nič spomaľovať. Ja by som bola rada, aby sa tu povedalo 6 mesiacov, 1500 eur pre každého mesačne toto by eh, bolo niečo ako znak rovnosti eh, s ostatnými členskými krajinami. Nechápte ma zlé, milí kolegovia, ale ja chcem upozorniť eh, na to, že tu je uznesenie, ktoré nás zosmiešní pred radou a komisiou a preto my nebudeme za toto hlasovať. Ďakujem pekne, pani Luling. Dúfame, že predtým, ako prejdeme k hlasovaniu, tak sa nám podarí objasniť viaceré veci. Dohoda, ktorá bola dosiahnutá sociálnymi partnermi V tejto oblasti parlament nemôže dosiahnuť žiadne zmeny, je to len rada, ktorá to môže zamietnúť v prípade, že tu bude takéto stanovisko toto som chcela povedať predtým, ako prejdeme k hlasovaniu. Tu hlasujeme o uznesení, ktoré sme vypracovali, aby sme nadviazali na diskusie a ústne otázky, ktoré boli predložené. Nie je to smernica, nie je to legislatíva, je to uznesenie, ktoré má vyvolať diskusiu a riešiť veci, nadniesť veci teda by som poďakovala všetkým kolegom a kolegyniam za veľmi živú debatu, ktorú sme práve mali. Samozrejme, je tu možnosť eh, predložiť vlastné názory. Ja som presvedčená, že všetci kolegovia chápu to, že majú právo na roz, o, rozlišný názor, Máme takisto veľký rešpekt voči jednotlivým názorom a to je dobrou platformou pre našu prácu. Rešpektujeme názory iných, ale nemali by sme eh, nejak presadzovať príliš dopredu naše názory. Mm, uzavrela by som túto diskusiu takýmito slovami a teraz prejdeme k hlasovaniu. Máme tu 29 pozmenujúcich návrhov, ktoré boli predložené. Chcem vás poprosiť, aby ste si teraz zobrali vaše hlasovacie kartičky na elektronické hlasovanie a pokúsime sa hlasovať po anglicky, teda poviem čísla v angličtine. Myslím, že to je najlepšie pre všetkých. Ak to nebude fungovať, prosím, dajte mi vedieť a prejdeme naspäť predošlému systému. Môžeme všetci začať hlasovať? V poriadku, takže pozmenujúci návrh číslo 1 hlasovanie, hlasujte za Kto je proti? Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 9. Kto je za? Proti? Zamieta sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 12 hlasov za, 15 proti, 1 sa zdržal, čiže návrh sa zamieta. Návrh číslo 10. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Návrh číslo 12. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Návrh číslo 12. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. Návrh číslo 13. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Návrh číslo 14. Kto je za? Kto je proti? zdržal sa, návrh je prijatý. 15, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Návrh číslo 16, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 17, kto je za, proti, zdržal sa, návrh je prijatý. Návrh číslo 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Návrh je prijatý. 19. Za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. A teraz máme pozmenujúci návrh číslo 20. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. 21. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. 23. Máme hlasovanie po častiach. Hlasujeme v dvoch častiach. Čiže časť číslo 1. Kto je za? 23. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Druhá časť. Kto je za? proti, zdržal sa, prijatý. Možno by sme to mali overiť. Otváram hlasovanie. Teda hlasujeme o druhej časti pozmeňujúceho návrhu číslo 23. Končím hlasovanie. A teda návrh je prijatý. 9 proti, 1 sa zdržal, 23 za. Mm, návrh číslo 22 odpadáva a hlasujeme o 24. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 25. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 26. Kto je za? proti, zdržal sa, prijatý. 27, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 28, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 29, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Návrh je prijatý. Pani Gase, nech sa páči. Mm, chcela by som e, predložiť ústny pozmenujúci návrh, aby som uľahčila konsenzus. Ide o zrušenie časti návrhy, ktorá je v zátvorkách. A teda mali by sme tu len len rastúcu diverzitu rodinných štruktúr. Všetko, čo je v zátvorke, by som stiahla. Má niekto e, námietku voči tomu ústnemu pozmeňovaciu návrhu, ktorý bol práve prednesený? Nie je tomu tak, preto hlasujme e, o tomto ústnom pozmeňovacom návrhu. Čiže ide tu o pozmeňovací návrh číslo 3 s ústnym zmenami. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Teraz prejdeme na číslo 4. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Číslo 5. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Číslo 6. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený číslo 7 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, držali sa zamietnutí. Druhá časť. Ježiš stá sa a vypúšťa, prejdeme na osmičku. čiže ešte si skontrolujeme prvú časť pozmeňovacieho návrhu číslo 7. Elektronicky zahlasujte. Končíme hlasovanie. Takže prvá časť sedmičky, 17 za, 13 proti a nikto sa nezdržal. Schválené. Prejdeme na druhú časť. Pozmeňovací návrh číslo 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 8. Kto je za? Proti. Zdržali sa. To si skontrolujeme, dobre? O osmičke zahlasujte elektronicky, prosím. Končíme hlasovanie. Schválené 19 hlasmi proti 10 proti a jednému zdržaniu sa. Prejdeme e, na prvú visa a máme 5 častí. Prvá časť hlasujme za. Proti zdržali sa, schválené. Druhá časť. Proti. Nebolo to jasné. Poďme hlasovať o tej druhej časti elektronicky. Otvárame hlasovanie. Končíme hlasovanie. 10 za, 20 proti. Takže zamietnuté. Tretia časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Opäť nejasné. Elektronicky zahlasujte. Tretia časť. Končíme hlasovanie. 9 za, 20 proti, 1 sa zdržal. Zamietnuté. Číslo 4. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. No a posledná, piatá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Opäť skontrolujeme elektronicky. Nejde o záverečné hlasovanie, ide o záverečnú časť, čiže časť 5. Teraz o tom hlasujeme. Časť 5. Zahlasujte. Končíme hlasovanie. 10 za, 16 proti. 1 sa zdržal. Zamietnuté. A teraz hlasujeme o celku elektronicky. Kto je za? Pardon, elektronicky, takže otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Uznesenie je schválené 17 hlasmi za. Nikto nebol proti. 13 sa zdržali. Takže môžeme zatlieskať. Uznesenie je schválené. Ďakujem všetkým. Now we go to. Uh, we go to the commission. Yes, we still have 20 minutes. Yes, before he comes.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 Då återupptar vi eh, vårt utskottsmöte och vi är vid punkten 6. Vi har... Teraz prejdeme na bota 6. Pokračujeme v našom rokovaní. Máme na to takú štvrť hodinku. Štvrť hodinku predtým, než sa dostaví komisár Špidla. Eh, bod číslo 6 sa týka príprav na vypočutie dezignovaných komisárov. Chcela by som vás upozorniť e, na pravidla upravujúce vypočutia dezignovaných komisárov. Chcela by som vás informovať o tom, že vo vašich podkladoch písomných nájdete aj prílohu ktorá obsahuje tieto pravidlá. A apelujem na vás, aby ste si pozreli tieto pravidlá, tieto usmernenia upravujúce organizáciu vypočutí. Takéto vypočutia sú organizované konferenciou e, e, výbo- predsedov e, výborov a takisto aj konferenciou predsedov. Eh, máme harmonogram od konferencie predsedov, kde je uvedené, že sa tieto vypočutia udejú v 49. týždni, čiže 29. Eh, novembra až 4. decembra. A Potrvá to dva e, dní počas strasburského zasadnutia, čiže bude to ešte aj 25. 26. novembra. Takýto je termínovník teraz. Ten však môže byť zmenený. Jednu vec však vieme naisto. A to je, že budeme mať len krátky čas k dispozícii potom, ako budeme informovaní o navrhovanom kandidátovi a, a o tom, kedy bude vypočutie tohto kandidáta. E, vypočutia budú organizované nasledovným spôsobom. Bude položených 5 rovnakých otázok, súbor 5 rovnakých otázok, ktorý dostane každý z dezignovaných komisárov. Budú sa týkať kompetencie, účastí na mechanizmoch európskej spolupráce. Budem sa dopytovať na osobnú nezávislosť, takisto na kompetencie, spôsobilosť kandidáta v v súvislosti s potenciálnym portfóliom toho komisára. A potom sa budeme dotazovať aj na veci súvisiace so vzťahmi s EP a e, výbormi EP. Budeme takisto prejednávať priority a e, všeobecné politické zázemie a orientácia. Ďalej, každý parlamentný výbor môže urobiť návrh, ak ho bude používa, považovať za dôležitý. Môžeme položiť 5 prioritizovaných otázok, ktoré by sa venovali alebo ktoré by boli formulované konkrétne na určitého kandidáta. Dnes si musíme prebrať to, ktoré otázky považujeme za dôležité. Chceme ich mať podchytené v otázkach. Nebudeme dnes o tom rozhodovať, ale počas zasadnutia koordinátorov dnes popoludní sa o tom rozhodne. Preto chcem predoslať niekoľko návrhov, návrhov ku e, otázkam, ktoré by mohol náš výbor dať kandidátom. Ten text, ktorý prečítam, e, vám bude rozposlaný, ale aby sme už v tejto chvíli mali prehľad o tom, o aké otázky ide, e, chceme, aby ste e, boli oboznámení, prípadne zareagovali. Jedna otázka by sa mohla týkať budúcich stratégií ohľadom e, rodovej rovnosti na, rok, e, na roky 2011 až 2015. Ďalej, aké sú výzvy, aká by mala byť tá stratégia, tak, takzvaná cestná mapa v otázke rovno, rodovej rovnosti, rovnako ako tomu bolo pre obdobie 2006-2010, čiže ako sa popasovať s krízou, ako sa e, popasovať s otázkou e, trvalo udržateľného rozvoja, ďalej je to otázka starnúcej populácie, ďalej sú to otázky súvisiace s integráciou a migráciou. Ďalej systematickejšia implementácia alebo zavedenie prvku e, rodového mainstreamingu do mnohých strategických, prioritných otázok, ktoré rieši Európsky parlament. E, jeden z príklad mnohých by bol rozpočet. Ďalšia otázka je ekonomická rovnoprávnosť a nezávislosť. O tom sme už dnes hovorili v kontexte zosúladenia súkromného pracovného života. Jednou z prioritných oblastí pre nás je o, o, otázka e, predkádzaniu e, násiliu voči ženám, ako zabrániť obchodovaniu s ľudskými bytostiami a e, otázka, ako podporiť preventívne opatrenia, ako poskytnúť vyššiu mieru podpory obetiam e, takýchto takejto trestnej činnosti. Ďalej sú to otázky súvisiace s migráciou a s imigráciou, teda pristahovalectvom. No a ako zabezpečiť to, aby ženy rôznych etnických menšín mali zabezpečené svoje práva. To bolo teda niekoľko navrhovaných okruhov, ktoré by mohli byť obsiahnuté v otázkach, ktoré položíme kandidátom. Rada si vypočujem vaše názory. Pani Jaroka, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani eh, predsednička. Podľa na eh, mňa sú tieto témy veľmi dôležité a ja sa k ním pripájam, podporujem ich. Ja vypracovávam správu o právach Rómov, rómskych žien a detí. Komisia vo svojej cestnej mape na e, súčasné obdobie e, vytýčila túto tému, ale ako si ďalšie kroky ustali. Parlament má tri, e, alebo prijal tri rozhodnutia týkajúce sa práv Rómov. V tejto súvislosti by bolo vhodné položiť veľmi konkrétnu otázku súvisiacu s Rómami, e, napríklad e, v súvislosti s integráciou Rómov. Myslím si, že bolo by dobré získať taký celkový obraz o tom, aký názor má príslušný kandidát na komisára ohľadom tejto veci rómskej otázky, e, čo sa týka ľudských práv a takisto aj z hľadiska konkurencie schopnosti, z hľadiska ekonomickej, takisto z demografického pohľadu je to veľmi dôležité. Podporujem aj tú otázku e, stárnucej populácie. E, vieme, že nastali obrovské demografické posuny aj v rómskej populácii. Existujú členské štáty, kde 40 až 50 populácie v aktívnom pracovnom veku sú rómskeho pôvodu. Myslím si, že je to otázka, kde e, Európsky parlament by mohol pritlačiť a mohli by sme mať akúsi jednotnú rómskú politiku v rámci EÚ a bolo by dobre, keby sa kandidát k tomu vyjadril. Ďakujem. Eh, Pani Bauer, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja mám dve otázky. Vieme už v tejto chvíli, koho portfóliu bude spadať e, oblasť, e, ktorú zastrešuje tento výver. Bude to komisár pre ľudské práva alebo iný komisár. To znamená, či e, oblasť pôsobnosti nášho výboru bude spadať do kompetencie komisára pre sociálne veci. To je dôležité zistiť. Podľa toho budeme smerovať aj naše otázky druhá vec, ktorá mi leží na srdci. Asi zopakujem veci, ktoré tu už odzneli. Čo sa týka rozdiely v platových podmienkach mužov a žien, myslím si, že to je veľmi dôležitá otázka. A náš výbor Ehm, sa musí tým bezprostredne zaoberá. Máme správu z minulého roku, ktorá sa venovala tejto téme, čo sa týka eh, obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Tam myslím, že nie je dôvod klásť otázku, pretože dnes popoludní budeme o tom hovoriť. Eh, natíska sa teda len eh, taká otázka, či ústna otázka by sa mohla tým zaoberať. A je teda otázne, či dotknutý komisár bude mať v pôsobnosti túto problematiku. Dnes som hovorila s jednou pracovníkom komisie a zdá sa, že v rade sa už urobili Eh, už pokročili eh, v riešení eh, týchto otázok, ale stále nie je jednoznačne dané, ktorý komisár bude za, zodpovedať za tieto otázky. Rozhodne by som bola za otázku týkajúce sa rovnakých platových podmienok žien a E, mužov. Je to otázka, ktorá je na mieste bez ohľadu na to, či naše portfólio bude spadať pod komisára pre e, ľudské práva alebo pre sociálne otázky. Ďakujem pekne. Pani Kosta, máte slovo. Ďakujem pekne. Sú určité otázky, ktoré navrhlo švedské predsedníctvo. Ja si myslím, že dôležité sú otázky ohľadom ľudských práv ja si myslím, že mali by sme nadviazať aj na tú otázku týkajúce sa rozvoja. Skutočne je jasné, čo chce robiť Európa v rámci e, svojej politiky spolupráce s rozvojovým svetom e, do akej miery sa Európa chce zaujímať o rôzne existujúce konflikty, o to, čo sa deje v Afrike, či sa chceme zaoberať tým, čo sa na, nazýva akési splnomocnenie žien, účasti žien na mierotvornom procese. Pani Konely, máte slovo? Ja e, plne súhlasím s návrhom pani Bauer e, začať otázkou, pod koho budeme spadať v rámci Európskej komisie. To je zásadná vec Ďalej, ak otázka rodovej rovnosti bude začlenená po toho komisára, ktorý bude mať na starosti zamestnanosť, tak musíme eh, samozrejme sa opýtať na príslušného komisára, do akej miery zohľadní otázku eh, rodové rodového rozmeru, e, gender mainstreaming. A samozrejme, osobitá je situácia ekonomickej a finančnej krízy. Ja e, skutočne nemám pocit, že ten nový výbor, ktorý sa na toto zameriava, že by sa vôbec e, alebo dostatočne za, zaoberal otázkou rodovej rovnosti. A myslím si, že komisia by, sa, by to mala zohľadňovať Ďalej, mali by sme byť čo najkonkrétnejší, mali by sme urobiť zoznam našich požiadaviek na nadchádzajúce roky, napríklad aj v súvislosti s tým uznesením, ktorý sme e, schválili. Teda e, e, otcovská dovolenka. Ak to nedostaneme do navrhovanej smernici mali by sme sa spýtať komisii, či plánuje mať smernicu s otcovskou dovolenkou. Mali by sme vyvinúť tlak týmto smerom. Ďalší e, veľmi, konkrétny, veľmi konkrétna otázka sa týka toho, či komisár bude ochotný rozbehnúť konanie tresta, e, trestajúce nedodržiavanie alebo porušovanie zákona práve z hľadiska tohto aspektu rodovej rovnosti. Takže chceli by sme vedieť názor toho kandidáta na komisára aj v tejto veci. Ďakujem, pani Connellison. Chcem sa poďakovať vám všetkým za tie načrtnuté okruhy. Určite sa vrátime k tejto diskusii určite, že budeme to preberať aj počas zasadnutia koordinátorov. Pani Bauer poukázala na určité aspekty postupu ako takého. Obrátim sa na vedúcu sekretariátu, aby nám dala jednoznačné stanovisko, aby skutočne tie otázky položené pane, pani Bauer boli zodpovedané. Ďakujem pekne. Konferencia predsedov e, rozhodla na základe na e, záverov konferencie predsedov výborov, že by mal byť jeden súbor otázok, ktorý dostanú všetci kandidáti na komisári. V tejto chvíli nevieme, ako budú členené portfólia komisárov, aké budú ich kompetencie. A zrejme nebudeme to ani vedieť v tej chvíli, kedy budeme musieť stanoviť naše priority. Preto e, konferencia predsedov pristúpila na náš návrh pripojiť e, e, k e, tomuto súboru otázok prílohu, ktorá môže obsahovať maximálne 5 prioritných okruhov podľa návrhov výborov. Kandidát na komisára zodpovedá týchto 5 otázok písomne. To znamená, komisár kandidát na komisára bude reagovať na tú časť tej prílohy, ktorá spadá do jeho alebo jej portfólia. Takým zabezpečíme reakciu na tieto prioritné otázky bez toho, že by sme vedeli, aké budú e, presné, e, prísne vymedzené portfólia komisárov. Myslím si, že už teraz je to jasné aké sú pravidlá hry. Môžeme týmto uzavrieť túto otázku a ponechať teda na koordinátorov, aby rozhodli v tejto veci. Dobre, ďakujem. Tým sa dostávame k ďalšej otázke alebo bodu na programe. A to je eh, bod s vystúpením komisára Špidlu. Už je tu. Då är jag väldigt glad över att få hälsa. Je naozaj mimoriadným potešením, že môžem privítať komisára Špidlu tu medzi nami, na našom výbore. Komisár Špidla je zodpovedný za otázky zamestnanosti, sociálne otázky a rovnosť príležitosti a naozaj s veľkým záujmom si vypočujeme komisárové vystúpenie, pokiaľ ide o to, čo sa udialo počas jeho funkčného obdobia v oblasti rovnosti príležitosti. Jedna dôležitá vec, ktorá podľa mňa aj zo strany kolegov sa viaže na potrebu viacerých informácií, sa týka práve cestovnej mapy rovnosti, ktorá má pokrývať obdobie 2006 až 2010. A tu by sme si tiež chceli vypočuť názor pána komisára a takisto pokiaľ ide o Inštitút rovnosti, ako aj niektoré ďalšie otázky, tam by sme chceli takisto viac informácií. Čiže naozaj ešte raz vítame pána komisára medzi nami dnes tu a bez e, ďalšieho zdržovania odozdávam slovo pánovi komisárovi. Nech sa páči. Pani predsednička, dámy, pod, podpredsedovia, dámy a páni členovia parlamentu, som veľmi rád, že som dnes medzi vami. Chcel by som najskôr poďakovať pani Svensson za jej pozvanie a možnosť vyjadriť sa pred vami. Počas môjho mandátu rovn, rodová rovnosť a práva žien boli v centre mojich, e, mojej práce. Hospodárska sociálna situácia Európskej únie je odlišná od tej, ktorú sme mali v roku 2004. Pred piatimi rokmi hrubý národný dôchodok únie rastol v hodnote 2,5 Dnes rast e, je opačný. Tento rok hrubý národný dôchodok únie by sa mal znížiť o 4 Súčasná bezprecedentná kríza od konca druhej svetovej vojny spôsobuje značné škody v oblasti zamestnanosti v Únii. V júli 2009 nezamestnanosť vzrástla na 9,5 eh, v rámci aktívneho obyvateľstva a komisia si myslí, že nezamestnanosť by mala naraz až do úrovne 11 do roku 2010. Ako viete, najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti e, sú všeobecne tie, ktoré sa, ktorých sa kríza dotkne najskôr a je ťažké v súčasnosti vyhodnotiť dopad krízy na rovnosť mužov a žien. Analýza vývoja a úrovne nezamestnanosti od maja 2008 ale ukazuje, že muži e, boli viacej dotknutí e, zamestnanosťou, nezamestnanosťou ako ženy. Pardon. A dnes sú tieto úrovne rovnaké. Naj, e, sektory, ktoré boli najviac dotknuté krízou prvoplánovo, boli sektory, ktoré skôr zamestnávajú mužov a síce ide o výstavbu a priemysel. E, táto tendencia sa ale znížila počas posledných mesiacov a úroveň nezamestnanosti mužov a žien e, rastie rovnakou rýchlosťou. Toto ma privádza k trom konštatovaniam. Musíme uznať, že muži aj ženy sú dotknutí krízou. Musíme brať do úvahy to, že dopad krízy má, teda tento dopad je rovnaký pre mužov a ženy a tiež tu narastá dôležitosť politiky e, rodovej rovnosti vzhľadom k tejto e, kríze. kríze. A teda z ministerskej konferencie, ktorú zorganizovalo švedské predsedníctvo 15. a 16. oktobra, toto sú tie najdôležitejšie závery. Uh, Kríza zdôraznila e, nevyhnutnosť e, počiarknúť politiku rovnosti na jednej strane. Kríza ale nemôže byť e, zámienkou preto, aby sme revidovali aký za posledné desaťročia. Kríza nás, nám tiež ponúka príležitosť meniť naše správanie a dať do popretia politiku rovnosti e, a cieľ, e, cieľov, ktoré sa týkajú ekonomickej aj hospodárskej oblasti v Únii. Pani predsednička, za posledné roky komisia vypracovala kroky smerom k rovnosti, ktoré sa týkajú dvoch hlavných línií, politickej línie a legislatívnej línie. Obe tieto línie sa navzájom samozrejme doplňajú. Ako viete, rovnosť žien a mužov je súčasťou zmluv od roku 1957. Rodová rovnosť je teda základnou hodnotou Európskej únie a je to nevyhnutná podmienka na realizáciu cieľov v oblasti rastu, zamestnanosti a sociálnej súdržnosti Európskej únie. Avšak aj keď kroky Európskej únie umožnili dosiahnutie značného pokroku, viem, že človek nemôže byť spokojný so súčasnou situáciou. A z tohto dôvodu by som chcel obnoviť prísľub komisie smerom k rodovej rovnosti a cestovná mapa pre rovnosť mužov a žien na obdobie rokov 2006 až 10, prijatá v júni 2006 odráža e, tento záväzok konkrétnym spôsobom. V rámci implementácií tejto cestovnej mapy komisia prijala viacero e, dôležitých iniciatív a ja by som citoval pre ilustráciu tri z nich. Komisia navrhla konkrétne kroky, aby e, sa bojovalo proti rozdielu v odmeňovaní mužov a žien. Tento rozdiel predstavuje 17 a jednoducho toto nie je priateľné. Dôvody tohto rozdielu sú viaceré. Najskôr je to pretrvávajúca diskriminácia, priama diskriminácia voči ženám. Potom skutočnosť, že ženy naďalej trpia e, stereotypmi a sú nedostatočne zastúpené v niektorých sektoroch. A na záver, ženy sú obete segregácie na pracovnom trhu Veľmi často sa to týka, veľmi často pracujú v sektoroch, ktoré sú menej platené a e, menej oceňované. Komisia preto e, zahájila veľkú kampaň na zvyšovanie povedomia v e, marci minulého roka a je to zamerané na mobilizáciu sociálnych partnerov smerom k boju proti e, týmto platovým rozdielom a komisia sa rozhodla, že túto kampaň predlží do roku 2010. Tiež sme zdôraznili lepšie zastúpenie žien v hospodárskom a politickom živote. Dosiahol sa pokrok na, a je dobré, že v rámci Európskeho parlamentu v súčasnej dobe percento žien je najvyššie, je to 35 podielu žien. V každom prípade ale zostáva veľká snaha, ktorá sa musí urobiť na národnej úrovni, kde ženy predstavujú iba 24 pokiaľ ide o členov národných parlamentov, v podnikoch, kde ženy predstavujú menej ako 11 členov správnej rady veľkých podnikov, ktoré sú e, sú na burze. A potom e, v júni 2008 sme vytvorili e, európsku sieť, sieť pre ženy e, v rámci príjmania rozhodnutí. Sú to veľmi dôležité posty, v komunitárnych inštitúciách, aj v rámci kolegia, e, ktoré máme naplánované a mm, predseda Barroso e, veľmi dbá na túto otázku. Ďalšia iniciatíva je implementácia e, Inštitútu rodovej rovnosti vo Vilniuse a viem, že táto otázka je veľmi dôležitá pre vás a napriek dlhodobej príprave inštitút funguje a e, mohol by okamžite začať so všetkými činnosťami. E, bol prijatý prvý pracovný program v rámci svojho správnej rady a e, vytvára sa fórum expertom. Chcem e, poďakovať Európskemu parlamentu, ktorý menoval dvoch zástupcov do tohto fóra e, E, riaditeľka, ako aj zamestnanci um, by sa mali nasťahovať čoskoro do nových priestorov vo Vilniuse a viem, že očakávania voči tomuto inštitútu sú veľké a komisia bude tento inštitút podporovať všetkými možnými spôsobmi. Dámy a páni, okrem politickej dimenzie komisia zdôraznila tiež posilnenie komunitárnej legislatívy v oblasti rovnosti žien a mužov. Rok 2006, v roku 2006 Rada a Európsky parlament prijali kodifikovanú smernicu, ktorá preberá v jednom texte viacero smerníc, ktoré sa týkajú rovnosti zaobchádzania. Európska legislatíva v oblasti rodovej rovnosti je pochopiteľnejšia, čitateľnejšia, zrozumiteľnejšia pre európskeho občana a zároveň sa legislatíva zlepšila a posilnila. V oktobri 2008 sa prijal balíček zladenia pracovného a súkromného života a to bez pochyby predstavuje Eh, jeden zo základných krokov smerom k, rovnosti, k rodovej rovnosti. Ako viete, tento balíček je zložený z troch hlavných iniciatív. Je tu legislatívny návrh, ktorým sa mení smernica o materskej dovolenke. Eh, druhý náv- legislatívny návrh je zameraný na zmenu smernice o rovnosti zaobchádzania. Správa o implementácii barcelonských cieľov v oblasti infraštruktúry, ehm, starostlivosti o deti a musím tiež v tomto rámci spomenúť dohodu, ku ktorej dospeli európsky sociálni partnery, pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku. Komisia predložila návrh smernice v júli 2009, ktorý je zameraný na implementáciu tejto dohody v členských krajinách. A myslím si, že my všetci si môžeme blahoželať k tejto dohode, ktorá posilňuje práva spojené s e, rodičovskou dovolenkou. Chcel by som sa na chvíľku vrátiť k dvom legislatívnym návrhom, ktoré máme na stole poznám a zdieľam váš veľký záujem e, na posilnení práv žien v oblasti materskej dovolenky. Ako viete, ako ste počuli dnes ráno, rada vyjadrila viacero námietok. Pokiaľ ide o návrh komisia, myslím, že by sme ich mali brať do úvahy, zachovávajúc vysokú úroveň ambície a vyzývam Európsky parlament, aby e, vydal svoje stanovisko rade čo najrychlejšie. Komisia podporí radu a parlament v hľadaní akceptovateľného kompromisu medzi obomi inštitúciami a súhlasím tiež s Európskym parlamentom, ktorý zdôrazňuje dôležitosť toho, aby sa umožnilo aj otcom, aby hrali dôležitú úlohu v rámci zladenia rodiny a práce. Toto je dôvod, pre ktorý som požiadal mojich zamestnancov, aby zahájili štúdiu, pokiaľ ide o náklady a výnosy e, prípadnej iniciatívy komisie v tejto oblasti. Ďakujeme Ruskom parlamentu za jeho podporu e, pre návrh komisie pre rovnosť zaobchádzania medzi mužmi, s mužmi a ženami. E, a tento návrh je zameraný predovšetkým na to, aby sa e, rodičom e, umožnilo, umožnila vyššia ochrana, aby sa umožnilo ženám, ktoré sú samostatne zárobkovo činné, aby tiež profitovali v prípade, že si to želali e, z materskej dovolenky. E, a diskusie prebiehajú na technickej úrovni v rámci rady a ja dúfam, že ministri príjmú spoločné stanovisko počas rady 30. novembra. Na tomto základe by, sa, by, bol, by bola možná rýchla dohoda e, s Európskym parlamentom. Dámy a páni, po, vážení poslanci, myslím, že môžeme byť hrdí na cestu, ktorú sme prešli za 5 rokov Nebolo by to možné bez, bez e, neustálej podpory parlamentu a zvlášť teda vášho výboru. Dovolte mi, aby som poďakoval pani Záborskej, ktorá predsedala e, tomuto výboru počas e, predošlého mandátu. Naša spolupráca bola um, príkladná. Chcem tiež zaželať pani Svensson E, úspech v jej e, novom pôsobení. Vaša úloha nebude ľahká vzhľadom súčasnému kontextu e, v oblasti rodovej rovnosti. Môžete ale počítať s podporou komisie. Predseda to spomenul vo svojom politickom programe pre budúcu komisiu. Ide o dôležitosť posilnenia rodovej rovnosti, ktorú spomenul a tento záväzok by sa mal odzrkadliť v dvoch dôležitých iniciatívach. Samozrejme, že sú tu ešte rozhodnutia, ktoré sa musia prijať v rámci novej komisie. Tak predovšetkým komisia pripravuje nový strategický rámec pre rodovú rovnosť. E, moji kolegovia práve e, robia dopadovú štúdiu, prehodnú dopadovú štúdiu a bez toho, že by som chcel anticipovať jej výsledky, myslím si, že problémy, ktorým e, ženy čelili pred 5 rokmi, sú tie isté, na nešťastie, musím to tak povedať. Sedem prioritných oblastiach cestovnej mapy teda zostávajú naďalej pertinentné. V každom prípade ale hospodárska kríza nás nutí bdieť nad tým, aby sme sa nevrátili naspäť, pokiaľ ide o práva žien. Okrem iného sú tu nové výzvy, ako je napríklad e, starnutie populácie, klimatické zmeny, pristahovalectvo. To všetko nás núti, aby sme implementovali nové politiky. Vyzývam vás v každom prípade, aby ste aktívne prispievali do prípravy tohto nového strategického rámca. Chcel by som e, tiež, e, aby tu boli aj technické nástroje, ktoré tomu budú primerane zodpovedať. Na začiatku budúceho roka komisia predloží svoj návrh novej stratégie pre rast a zamestnanosť po roku 2010. Pre mňa nie je pochyb, že dimenzia rodovej rovnosti musí tu mať zásadné miesto a to je dôvod, prečo by som chcel, aby váš parlamentný výbor bol úzko pridružený e, k príprave tejto stratégie. Rok 2010 bude tiež Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. A činnosti počas tohto roka by mali zvýšiť viditeľnosť e, problému chudoby žien a mali by sa tiež identifikovať opatrenia na boj proti tomuto fenoménu Pani predsedníčka, dámy a páni e, poslanci, dovolte mi, aby som na záver zdôraznil ešte raz dôležitosť posilnenej spolupráce medzi komisiou a Európskym parlamentom. Len takouto cestou silného partnerstva a otvoreného dialógu dokážeme napredovať a dosiahnuť cieľ, ktorým je rodová rovnosť. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne komisárovi Špidlovi. Na jednej strane sa chcem poďakovať za tie informácie, ktoré sme si od vás vypočuli v súvislosti s prácou, ktorá bola za posledných 5 rokov odvedená, ale zároveň by som chcela v mene tohto výboru poďakovať za spoluprácu, ktorej sme boli svedkami počas predchádzajúcich rokov s tým pevným presvedčením, že tu tlmočím správnym spôsobom e, úmysly kolegov, tým, že sme jasne identifikovali dôležitosť spolupráce e, medzi komisiou a parlamentom a že to je jediný spôsob, akým môžeme pokročiť v takýchto otázkach takejto dôležitej oblasti. Po tom, čo sme si vypočuli tieto informácie, chápeme, že je tu veľa, veľa vecí teda, že sa udialo za posledných 5 rokov. Vieme, že ešte stále je tu veľká časť práce pred nami a že budeme naďalej vzájomne spolupracovať, aby sme boli schopní konsolidovať a zlepšovať práva žien a riešiť otázky rovnosti a veľmi sa tešíme na spoluprácu e, s vami aj naďalej. Chceli by sme byť svetkami otvoreného dialógu vo všetkých záležitostiach. Je viacero kolegov, ktoré, ktorí si vyžiadali slovo a chcú vyjadriť svoje názory a položiť otázky. Prvý na zoznam rečníkov, prvá pani Gumaj a potom pani Bauer, pani Thompson, pani Kracer, pani Jaruka, najskôr ale pani Guma. Nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V prvom rade naozaj som, mám, mám šťastie, pretože pokiaľ ide o ten posledný legislatívny, legislatívny funkčný obdobie, tak si myslím, že ten náš komisár a spolu s našim týmom odvedli naozaj vynikajúcu prácu, pokiaľ ide o rovnosť rodovú. Samozrejme nie je to náhodou, e, pretože pán Barozo sa naozaj snažil dať vysokú prioritu v oblasti rodovej rovnosti a dúfam, že e, všetci premiéry e, to brali ako realitu, ako fakt, že musí sa táto oblasť naďalej riešiť aj v budúcej komisii, že táto agenda musí byť posilnená, aj napriek tomu, že tendencia je e, iná. A pokiaľ ide o zloženie komisie a počtu, o počet komisáriek, ja som ponúkla e, nasledovné riešenie, aby za, to isté portfólio v rámci komisie bol menovaná tak žena ako aj muž zo strany každého členského štátu. Uvidíme, ako to bude, ako sa to vyvinie. Samozrejme vieme, že pán Barozo, e, keď sa ukázalo, e, že jeden z komisárov sa neosvedčil z nášho pohľadu, a teraz z pohľadu parlamentu, tak musel zaplatiť veľkú cenu za to, že musel menovať nového komisára, komisárku treba zohľadniť teda počet žien, tých 52%, aby to bolo teraz zohľadnené aj v počte komisárov. Čiže hovorilo sa o tej cestovnej mape, hovorilo sa o Lisabonskej stratégii, ale to všetko už dobieha, pretože už je takmer rok 2010 a preto si myslím, že je veľmi dôležité mať, naformulovať stratégiu aj na ďalšie obdobie. Samozrejme, ten budúci komisár, respektíve komisárka, ktorá preberie e, portfólio pána Špidlu, bude musieť byť zároveň podpredsedom komisie, pretože tu treba vyslať jasný signál, že tieto problémy si zasluhujú vyššiu preferenciu. Budeme mať 15. výročie konferencie, pekingskej konferencie. A naozaj by som chcela vedieť, aké je vaše odporúčanie smerom na ďalšieho komisára, komisárku, ktorá preberie e, vaše portfólio. Bolo by úžasné, keby to pokračovalo. Samozrejme, bude to závisieť aj od českej vlády. A vďaka Bohu, že Václav Klaus včera podpísal zmluvu. To naozaj trvalo, vyžiadalo to veľa úsilia. vieme, že hovorí, stále odvolal na Benešové dekrety hovoril sa aj o Varšavskej zmluve, mimochodom nie je tam žiadne, žiadna súvislosť, ale váš ústavný súd naozaj bol dostatočne inteligentný na to, aby túto vec rozlúskol. Samozrejme, e, som sklamaná, e, že to stanovisko nejakým spôsobom nezarenzuje e, u vašich občanov. Tá charta základných ľudských práv je veľmi dôležitá z pohľadu Čechov. Uvidíme, ako to dopadne. Mimochodom, Briti a Poliaci Eh, mohli požiadať, aby sa nezasahovalo do tejto charty. A vtedy, keď to spraví Briti, keď mali túto výnimku a Poliaci, tak to mohli spraviť aj Česi. páne, bolo to za vlády ešte iný, inej, teda českej vlády a iný, iný, iného prezidenta. Pokiaľ ide o krízu, vieme, že už rok sa v nej nachádzame. Najskôr to postihlo mužov primárne, potom samozrejme sa to oddelilo sekundárne na ženách, lebo mm, veľa žien má čiastkový úvezok Hovorili ste o roku 1957, áno, to bol čas, kedy sa stanovil princíp equal pay for equal work. Myslím si, že eh, aj tie nadchádzajúce podľahy, ktoré sa objavili v tejto oblasti, tak tie boli výborné vďaka spolupráci komisie a parlamentu. Vtedy sme vedeli, 15% bola tam medzera 54 dní, na to musela žena robiť, žena musela robiť viac, aby e, nejakým spôsobom eliminovala túto e, mzdovú medzeru. My sme ale boli svedkami toho, že sa zvýšila dokonca tá, tá medzera, bo je to viac ako 15% a musia ženy odviezť väčšie penzum práce na to, aby zarobili toľko, čo muži ale vy ste spravili to vyhlásenie, Edith Bauer vypracovala vynikajúcu správu, ale ak veci budú takto pokračovať, tak bude nevyhnutné mať 70 ďalších rokov, aby sme zavreli túto medzeru, aby sme ju eliminovali a neviem, čo potom budú robiť naše núčence. Pokiaľ ide o budúcoročnú kampaň, vy ste spomenuli, že ide o chudobu a boj s chudobou samozrejme tá má takisto tvár E, ženy, takáto chudoba, dokiaľ tak existuje a pretrvala takáto medzera v mzdových podmienkach, podmienka odmeňovania, čiže tu je veľký súvis s rodovými otázkami. Pokiaľ ide o rodinný a súkromný život, tak e, funguje to oveľa lepšie a musíme samozrejme zvažovať aj demografické výzvy, ktoré ste vyspomenuli. E, rodina v, klasického poňať, v klasickom poňatí už neexistuje, preto musíme vypracovať nové stratégie pre nové rodiny. Otázka. Máte akékoľvek informácie od pána Baroza, či má akúkoľvek predstavu ohľadom portfólií pre komisárky, ženy komisárky, pokiaľ ide o tú, tieto oblasti a pokiaľ ide o tie najpálživejšie témy. A naozaj som si nepresvedčená, že musíme pokračovať spôsobom, ktorý sme mali. Pokiaľ ide o otázku rodovej rovnosti, chcem sa poďakovať za vašu vynikajúcu prácu. Nie ste len angažovaným človekom, ale ste človekom, ktorý naozaj verí v princíp eh, rodovej rovnosti a Určite ste boli osom, ktorý zostával s deťmi, keď bolo treba doma. E, môj muž, ako som ráno spomenul, on mal možnosť zostať s deťmi doma e, a videl naozaj perspektívu, videl, ako, e, aká výchova, ako je, ako je tá výchova, aký rozmer dostáva, keď tam sa zapojí aj otec. Je to dôležité už od začiatku. Ďakujem ešte raz vám a takisto aj vášmu týmu za vynikajúcu prácu, ktorú ste odviedli a samozrejme Mám šťastie, že sme e, s nimi e, spolupracovali, pretože ona aj teda pani predsednička robila vynikajúcu prácu. Ďakujem. E, ďakujem pani Gulmaj. Teraz pani Bauer a potom pani Thompson. Pani Bauer, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcela by som sa pripojiť k slovám pani Gurmaji vďaky, že ste prišli, že považujete za potrebné ako si urobiť, urobiť e, inventúru, čo sme vykonali a čo sme nestihli. E, samozrejme, že zostalo, zostalo toho, toho e, veľa otvoreného. Vy sám hovoríte o tom, že tie priority pre budúcu stratégiu zostávajú tie isté. Nie preto, že by sme nedokázali niečo iného vymyslieť, ale preto, že tie problémy sa neriešili alebo nedali sa riešiť. To sú mimoriadne závažné záležitosti e, e, a práve preto by som sa vás rada spýtala na dve veci. E, samozrejme, že máme, máme na stole horúcu tému e, materskej dovolenky. A viete veľmi dobre, že táto téma e, tento parlament rozdeluje veľmi hlboko E, z jedného dôvodu nie preto že by, sme, že by sme pochybovali o tom že je potrebná otcovská dovolenka ale e, máme určité pochybnosti o tom či je to možné zahrnúť pod hlavičku e, health and safety či je to otázka, otázka naozaj zdravia a bezpečnosti pri práci žien. v tejto súvislosti si spomínam že E, vo, vašom pracovnom pláne bolo ku koncu roka návrh na otcovskú dovolenku. E, ja úprimne sa priznám, túto, toto riešenie mať zvláštny predpis o otcovskej dovolenke by som považovala za ďaleko čistejšie riešenie, ako miešať e, otcovskú dovolenku pod hlavičku zdravia a bezpečnosti práce žien to je, moja, moja e, tá prvá otázka, ako, ako e, plánujete, či je to ešte stále v pláne, alebo čakáte, čo príde z, e, z tohoto parlamentu, ako, ako ďalej. Trochu nadvezujúc na to, čo ste hovorili vy, čo hovorila pani Gurmai že máme tu spustu predpisov, E, domnívate sa, že bez toho, že by sme e, sa zaoberali, alebo bez toho, že by e, sa komisia zaoberala hĺbšie vymožiteľnosťou práva, dostaneme sa nejakým spôsobom trochu dynamickejšie dopredu, alebo naozaj, naozaj čaká nás taká 70 až 100 ročná perspektíva E, dosiahnutia, dosiahnutia rovnakých e, odmien za rovnakú prácu. Jednoducho, na čo chcem poukázať, že v zásade, v zásade v súdy v tejto záležitosti pracujú strašne pomaly. Ukazuje sa, že, že antidiskriminačné zákonodárstvo tým, že ustanovilo, e, ustanovil orgán pre, pre rovnosť zaobchádzania, E, zrejme ak, ak e, sa nevrátime k, e, tomuto, k týmto zákonom a neposilníme tých, tých equality bodies, pravdepodobne, pravdepodobne či, budeme, čeliť, budeme čeliť dlho v dlhej perspektíve tým istým problémom. Či proste či v tej stratégii tá, e, ak by som mala zhrnúť teda otázku, či v stratégii plánujete aj, aj e, vrátiť sa k otázke alebo pozrieť sa bližšie k otázke vymožiteľnosti práva. Ďakujem pekne. Aha, a tretia otázka, či, či e, nám nemôžete dať informáciu, ako sa veci vyvíjajú E, táto otázka, do akého portfólia bude patriť, či sa ustanoví, ustanoví komisár pre, e, pre, ľudské práva a rovnosť príležitosti bude patriť tam, alebo, alebo sa zachová, zachová súčasné e, delenie právomoci. Ako, ako vidíte túto otázku? Ďakujem pekne. Eh. Ďakujem pekne, pani Bauer. Ďalší rečník je pani Thompson. Nech sa páči, máte slovo. Tiež by som chcela poďakovať za vašu hĺbkovú, eh, hĺbkové informácie, pokiaľ ide o to, čo sa deje na pracovnom trhu v súvislosti s krízou z pohľadu rodovej rovnosti. Myslím, že čo ste povedali je zaujímavé a síce, že muži sú postihnutí krízou v oblasti stavebníctva, dopravy a podobne. A teraz vidíte, že že nezamestnanosť je na rovnakej úrovni e, pre mužov a ženy. Pokiaľ ide o budúcnosť, ja to vidím tak, že s nižšími daňovými výnosmi verejný sektor začal prepušťať ľudí v Európe, ľudí, ktorí poskytujú verejnú službu, a väčšina z nich e, sú ženy. Takže v budúcnosti vrátime sa k nášmu východiskovému bodu, že viac žien bude nezamestnaných ako mužov. E, všetky európske vlády, Európska komisia, parlament, my chceme bojovať proti nezamestnanosti. A Včera som hovorila na veľkej medzinárodnej konferencii v Dánsku, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť a e, diváci boli veľmi radi, keď som im prezentovala plán Európskej komisie len v oblasti energetickej efektívnosti e, je prísľub vytvorenie, vytvorenie 2 miliónov nových pracovných miest a máme tu investície do obnoviteľných zdrojov. E, okrem tohto, čiže v súčasnej chvíli 80 e, zamestnancov v rámci energetického sektora sú muži. Zabezpečíte teda, alebo zabezpečíme spoločne, že všetky peniaze investované do týchto inštitúcií budú podliehať princípu rodovnej, rodovej rovnosti, teda vytvoria sa pracovné miesta aj pre ženy, pretože zdá sa mi, že e, to moje publikum si to včera neuvedomilo. Ženy potrebujú väčšiu podporu s touto krízou a s bojom proti kríze. Ako vyzerá perspektíva rodovej rovnosti? Toto považujem za veľmi dôležité. Druhá vec, Inštitút rodovej rovnosti. Áno, každodenne dostávam telefonáty z Dánska, kedy bude mať Dánsko takýto inštitút, pretože Dánsko ešte stále nemá takýto inštitút. V marci 2007 sme poslali otvorený list a nič sa nestalo. A ľudia majú otázky a žiadajú teda, kedy sa to stane. No a na záver, za tretie, po tretie, pardon, chcela by som sa spýtať, či podporujete to, že jeden zo štyroch našich nových lídrov potom, čo prešla zmluva, teda zo včerajška, keď prešla tá zmluva. Súhlasíte s tým, že jeden z tých štyroch lídrov bude žena? Mali sme tu referenda v Írsku, v Holandsku, ľudia e, hlasovali proti, pretože majú dosť mužov v čiernych oblekoch a kravatách. Ak sa chceme teda predať väčšine obyvateľstva, tak mali by sme myslieť aj na tento aspekt, mať ženy na vedúcich pozíciách. Ďakujem. Tak, fru Thomsen. Eh, ďakujem, pani Thompson. Eh, dám teraz slovo pani Jarova. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem, ďakujem pekne za slovo, pán komisár. Chcel, chcela by som vám zablahoželať k vašim úspechom a poďakovať sa za prejavené porozumenie počas posledných piatich rokov a to, že ste e, prikladali význam rómskej otázke. Viem, že vaše vám príslušné generálne riaditeľstvo sa venovalo rómskej otázke a komisia pomáhala e, parlamentu pri e, e, rozpoznaní e, toho, že inklúzia Rómov má svoje ekonomické súvislosti. Ja mám nasledovné otázky. Hovorili ste o cestnej mape Myslím si, že komisia v tejto e, cestnej mape sa dotkla aj spomínanej e, problematiky. Bolo to v náväznosti aj e, na správu o ženách Rómkach. Ďalšie uznesenia Európskeho parlamentu, ktoré sa týkajú Rómov, tie nenašli veľkú odozvu, ale zdá sa, že na pôde rady a komisie nastal určitý pokrok v rozpoznaní významu rómskej otázky v horizonte novej komisie od roku 2010 nové opatrenia rastu a zamestnanosti, do akej miery sa zvažuje mobilizácia a začlenenie chudobných ľudí. Čiže čo chce urobiť komisia v tejto veci a potom plánuje alebo e, pre, e, zažíva komisia už v tejto chvíli e, pocit, že tá rómska otázka je už teraz dôležitá. Vieme, že bola vytvorená platforma, chcete s ňou pokračovať a plánuje komisia vypracovať akýsi celoeurópsky, celounijný nástroj v tejto otázke a takisto, čo si vymyslíte, kde, pod koho by malo spadať toto portfólio? či e, vaši, vaš 5 rokov e, na poste e, komisára, či vy považujete to, že považujete za správne, aby 4 a 5 komisári sa viac alebo menej zaoberali touto otázkou, aby viac menej táto otázka spadala do ich portfólia. Tak, fru Jaroka, ok, do Ďakujem pani Jaroka. Teraz dáme slovo eh, pani Kiel Nielsen. Ďakujem pekne, ďakujem pán komisár za vašu bilanciu. Dávate do popredia krízu, ktorá nás postihuje už rok Naša skupina o to viacej ľutuje, že ste nedali viac do pobredia rozhodnutia, ktoré by sa týkali rozdielov e, miest medzi mužmi a ženami, pretože súčasná smernica je z roku 1975, e, takže je porutovania hodné, že táto otázka sa nerevidovala, že je naliehavé to urobiť, pretože situácia, už to bolo povedané, sa e, neustále zhoršuje a nerovnosti v odmeňovaní mužov a žien rastú, čiže skupina zelených ľutuje, že ste čakali až do krízy, aby sa to riešilo. Druhá vec, pán komisár, tu to tiež nebudem veľmi pozitívna. Smerom ku vám prislúbili ste smernicu k otázke zladenia práce a súkromného života a jej prijatie. Môžete nám povedať, prečo táto otázka nebola revidovaná? Pretože otázka rovnováhy medzi prácou a súkromím a rodinou teda je dôležitá, tak ako aj čiastočná práca, pružnosť, organizácia pracovného času, e, materská dovolenka, e, otcovská dovolenka. Toto všetko sa nás týka a má to dopad a zásadný dopad na život žien. Rád by som, bola by som rada, keby ste nám mohli na toto odpovedať. Ďakujem. Vám tak. Ďakujem pekne. A posledným vystupujúcim je pani papadopolu. Ďakujem pekne. A ja by som chcela a, a, sa poďakovať e, pánovi komisorovi k jeho prínosu v oblasti sociálnej a zrovnoprávnenia. Ja mám otázku, ktorú prednesiem v mene pani Kracel, ktorá žiaľ nemôže byť prítomná. Máte za sebou skutočne bohatú politickú kariéru. Odviedli ste kus práce aj v tej otázke zrovnoprávnenia. Po piatich rokoch v komisii v boji za zrovnoprávnenie žien Chceli by sme vedieť, čo prekáža zabezpečeniu zrovnoprávneniu vo všetkých oblastiach, v súkromnej oblasti, v politike, v ekonomike. Zdá sa, že tá vôľa existuje, prejavuje sa, existujú politické kampane, informačné kampane, legislatíva, ale zdá sa, že veci sa menia len veľmi pomaly. A aký z toho vyvodzujete záver? Čo spôsobuje túto pomalosť, tieto prieťahy? A to je otázka bola, táto otázka e, e, je otázka pani Kracul. Ja na ňu nadviažem mojou otázkou. Ja si myslím, že skutočne bol dosiahnutý pokrok v zrovnoprávňovaní vo všetkých členských štátoch, ale je ešte akýsi demokratický deficit, napríklad vo forme nerovnaké odmeny, place, ktorú dostávajú ženy a muži. Takisto aj je, sú nerovnaké príležitosti e, na trhu práce. Eh, eh, hospodárska kríza, to súhlasím s vami, pán Špidla, je eh, hrozbou pri zrovnoprávnení, ale musíme si uvedomiť, že nezamestnanosť tvrdšie tvrdšou rukou dopadá na ženy a veď viac je pravdepodobné, že ženy budú vystavené chudobe. Preto mám otázky, aké drastické opatrenia môže vláda alebo dokonca EÚ prijať v prospech toho, aby sa dosiahli priame účinky a rýchlejšie účinky. Gender budgeting je jednoznačné opatrenie. Nemali eh, by a tie, aj na vlády na národnej úrovni pri príjmaní rozpočtov mini myslieť na gender budgeting, skutočne vniesť tam ten rodový prvok. Myslím si, že táto iniciatíva, ktorá vzýšla za nemeckého predsedníctva, je veľmi osožná a skutočne prináša výsledky. Gender budgeting, ešte raz to zopakujem. Po druhé, Pán Barroso bude zrejme predseda ďalšej komisie. Nemyslíte, že už dozrel čas na to, aby sme prijali e, určité úpravy týkajúce sa kvot? E, myslím si, že pri zostavovaní kandidátok boli zastúpené muži aj ženy. A treba sa postarať o to, aby pevný počet, stanovený počet žien bolo aj v komisii, teda určitá kvota my potrebujeme jednoznačné, jasné rozhodnutia a opatrenia. Domnievam sa, že to je veľmi dôležité, aby sme mali viac komisárok žien v komisii. Ďakujem. Ďakujem pekne. Zrejme komisia by fungovala oveľa efektívnejšie. Ďakujem pani Papadopolu. Skutočne padol celý rad otázok pre pána Špidlu. Takže nech sa páči, máte slovo. je vais, je vais répondre euh, après, après des questions plus ou moins dans le, dans le... Budem sa snažiť o odpovedanie na otázky v poradí, v akom odzneli. Prvá z nich. Ako to vyzerá so súčasnými portfóliami? Táto situácia je otvorená, pretože včera prezident Klaus podpísal zmluvu, čo znamená, že vieme, aký je právny základ a vždy sa robí integrálny balík, to je jasné. Začali sme e, pracovať na rozdelení portfólií, ale informácie ešte nie sú podľa mňa dostatočne jasné, aby som sa mohol priamo vyjadriť. Predseda komisie sa veľmi snaží presadiť vyšší počet, najvyšší možný počet žien eh, v komisii a ale členské krajiny neposielajú eh, veľa ženských kandidátov. A takto to teda vyzerá. Reštrukturalizácia portfólií to je otvorená záležitosť a tu by sme mohli niektoré myšlienky ďalej e, rozvinúť, rozvinúť na základe príspevkov alebo príhovorov pána predsedu tu v parlamente pred jeho zvolením do funkcie. Určite tu budú e, ľudské práva, o ktorých sa bude ešte hovoriť, ale veci ešte sú otvorené. E, k tomu, aké sú tie najkonkrétnejšie a najdôležitejšie aspekty, pokiaľ ide o budúcnosť tejto politiky, tak tu sme v veľmi citlivej etape Ide o formuláciu strategických dokumentov post-Lisabon a rámec, ktorý som spomínal vo svojom príspevku. Dúfam, že som to povedal jasne a chcel by som teda ešte zdôrazniť. Chcem s vami pracovať a to veľmi úzko na príprave tohto strategického dokumentu, pretože v každom prípade budem komisárom až do januára a to znamená, že tá najdôležitejšia práca bude prebiehať koncom novembra, čiže som pripravený diskutovať a hľadať s vami tie dôležité riešenia, pretože pre mňa je to jasné, musíme posilniť rodovú rovnosť vo všetkých strategických dokumentoch a o to viacej, že myšlienka rodovej rovnosti je aktívnou cestou z krízy. Pani Bauer, otázka materskej a rodičovskej dovolenky. Viete, že ja som skutočne naklonený rodičovskej dovolenke. Určite som za to z viacerých dôvodov. Tiež e, je to z dôvodu osobnej skúsenosti, ktorú mám, ale prirodzene my sme v situácii, ktorá je veľmi citlivá a komplexná. Je tu otázka, či právny základ nám vytvára možnosť pripojiť k tejto smernici tiež otázku rodičovskej do... prepačte, otázku otcovskej dovolenky. Podľa mňa to veci komplikuje. Ak to bude možné, tak ja vôbec nebudem proti, ale nemyslím si, že máme možnosť tu dosiahnuť pokrok. A stále je tu tá otázka, či chceme skutočný pokrok, pretože ak e, uspejeme s touto smernicou, to nebude znamenať, že ďalšia smernica nebude nasledovať, pretože sme mali diskusiu so sociálnymi partnermi. Títo nás žiadajú o stanovisko, pokiaľ ide o otcovskú dovolenku. Znamená to, že komisia má ešte stále otvorený priestor Čiže formálne v tejto etape to zostáva tak, že máme priestor na pokrok, ale aj formálne otázky boli splnené. Otázka implementácie práva, účinnosti práva. Toto je dôležitá diskusia. Snažíme sa využiť všetky možné postupy pri porušení pravidiel, aby sme posilnili práva, pretože podľa mňa jednou z črt práva je práve to, že o to môžeme žiadať. Nie je to len nejaké vyhlásenie, ktoré môžeme niekomu nariadiť. To je otázka, na ktorej intenzívne pracujeme. Pokiaľ ide o Equality Bodies, Smernica o nediskriminácii v rámci nej e, prebehlo, myslím, že to bolo 17 postupov pri porušení pravidel s cieľom posilniť túto smernicu otázka efektívnosti equality body a ďalších postupov, pretože niekedy štruktúry nie sú dobré v niektorých krajinách. Toto je otázka, na ktorej pracujeme. a využívame všetky dostupné nástroje. Menej tvrdé nástroje, ale tiež e, účinné v rámci siete Equality Bodies na to, aby sme vytvorili lepšiu platformu výmeny e, postupov, názorov, stanovísk, aby sme ich posilnili v, vo vývoji metód, ktoré by mohli byť tiež efektívnejšie Podľa mňa teda smernica o nediskriminácii zvlášť prostredníctvom Equality Bodies nám vytvára skutočný priestor na posilnenie ochrany a nediskriminácie. A znamená to, že musíme využiť všetky európske možnosti posilnenia pozície Equality Bodies v členských krajinách. Toto je naša stratégia. Otázka pani Thompson súvisela s nezamestnanosťou. Je tu myšlienka, že rovnosť príležitostí je nástroj, e, východisko z krízy. Je tu ľudská kapacita, teda všetky ľudské bytosti v ľudskej spoločnosti. E, vo všetkých našich krokoch sa zameriavame na otázku rodovej rovnosti. Správne ste poznamenali, jasnejšie, ako sa to podarilo mne. že tento prechod smerom k novej ekonomike bez uhlia nám dáva príležitosť zmeniť tento blok pracovného trhu. Toto oddelenie alebo rozdelenie trhu na mužskú a ženskú časť. Myslím si, že musíme posilniť v celom našom rámci stratégie túto myšlienku rodovej rovnosti. Každá hĺbková zmena prirodzene je spojená s prvkami rodovej rovnosti, pretože to môže veci zlepšiť, alebo ich zhoršiť. Našou stratégiou je využiť všetky nástroje, ktoré máme na to, aby sa veci zlepšili. K otázky rozdielu v odmeňovaní viete, že toto bola myšlienka, ktorá nie je pôvodom z komisie, ale je to myšlienka, ktorú komisia posilnila vo svojej legislatíve z viacerých dôvodov. Prvým z nich je ten, že takýmto spôsobom sme mohli povedať, že situácia ešte nie je dobrá a v tejto spoločnosti, ktorá je taká vypočítavá alebo ktorá sa zameriava na čísla, aby sme počiarkli šírku diskriminácie. To bol náš dôvod. Ďalšia vec, situácia žien by sa dala veľmi vážne zlepšiť, ak by sme túto, tento rozdiel dokázali preklenúť. Urobili sme štúdie, pokiaľ ide o novú smernicu a rámec, eh, legislatívny rámec únie. A výsledky ešte nie sú celkom jasné a silné na to, aby sme mohli povedať, ako túto legislatívu zlepšiť. Okrem toho, diskusie so sociálnymi partnermi tiež mali slabé výsledky, nebolo to až také dobré a preto pracujeme aj na tejto oblasti. A ja teda nechcem vylúčiť možnosť takýmto spôsobom zlepšiť právny rámec. Pani Jaroka hovorila o tom, či otázka, otázke rómskej e, menšiny. Neviem, či tieto odhady sú celkom správne, ale ja si myslím, že počas e, tohto mandátu, počas nášho mandátu sme hovorili aj samozrejme v spolupráci e, s parlamentom, alebo to bolo skôr parlament, ale toto je momentálne európska otázka. Snažíme sa vyvíjať nástroje, ktoré by mohli byť účinnejšie ako súčasná, pardon, stará politika. Neviem, ako sa veci vyvinú konkrétne, pretože táto vec je citlivá, je tu veľa protirečení a rovnováha je veľmi krehká ale mojím osobným cieľom bolo využiť predsedníctvo maďarské a španielské na to, aby sa našlo riešenie. Pretože myslím, že sme e, zozbierali dostatočné skúsenosti a týmto predsedníctvám veľmi z viacerých dôvodov záleží na tejto veci a podľa mňa je to možnosť zrýchliť dynamiku a veci konkrétne riešiť. Otázka ľudských práv a rómska otázka podľa mňa by nebolo dobré túto otázku riešiť iba v rámci ľudských práv, pretože e, toto je širší pojem. Súvisí to so sociálnou situáciou a podobne. A teda musíme brať do úvahy ten aspekt, že tá váha bude prikladaná zo strany jednotlivých komisárov e, rôzne. Pre niektorých to bude dôležitejšie, pre niektorých menej. Pani Papadopoulos, pani Kraca e, položila tiež otázku, ktorá sa mi zdá byť veľmi hĺbková a síce Aké sú tu dôvody? Podľa mňa ten najsilnejší a na nešťastie aj najvážnejší e, je, tá, je tu tradičná, tradične chápaná úloha žien a dôsledky z toho vyplývajúce. Niekedy sú tie tradície anachronické. Podľa mňa tam, kde by sme mohli byť najefektívnejší, je práve oblasť vzdelávania. Tu by sme sa mali vyhýbať tomu, že zaškatulkujeme ženy do určitých oblastí, teda vzdelávanie. Druhá vec, Barcelona rozvoj štruktúr, ktoré dokážu pomôcť. A tretia oblasť je moc. Určite tu sú nedostatky. Táto myšlienka kvót pre komisiu podľa mňa je použiteľná ako koncept, ako základ diskusie. Ale na to, aby sme dosiahli úspech, treba zmeniť zmluvy. Podľa francúzského príslovia kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ. Čiže mohli by sme to takto zlepšiť. S tým súhlasím. Otázka zladenia práce a rodiny. V tomto rámci sme urobili naozaj všetko, čo sme mohli, splnili sme všetky sľuby, pretože my sme nechceli vytvoriť jednu smernicu o zladení práce a rodiny. V právnej štruktúre to nie je možné, ale pripravili sme balík, ktorý sa týka tohto zladenia. Spomenuli ste viaceré jeho časti a ak dospojeme, ak dosiahneme úspech, tak potom si môžeme povedať, naozaj tu sa dosiahol pokrok. Možno to nie je rozhodujúce, ale určite je to pokrok. A otázka príjmania. Ja som celkom dobre nepochopil. Možno, že je to len jazykový problém. Máte na mysli eh, adopcie detí, ktoré sú bez rodičov do iných rodín, alebo eh, ste použili slovo adopcia ako prijatie niečoho? Toto slovo a jeho zmysel teda som celkom dobre nepochopil. Možno, že sa teda mýlim, ale toto nebolo celkom jasné, pretože pokiaľ ide o adopcie, tak tam sú európske možnosti celkovo slabé. My nemôžeme robiť veľa, ale práva detí to je iná otázka. To je skôr otázka pre môjho kolegu Barota. A tu komisia pracuje naozaj intenzívne najťažšie diskusie v rámci komisie, na ktorých som sa zúčastnil, boli práve tie, ktoré sa týkali práv detí. Pravdepodobne došlo k nejakému nedorozumeniu. Ja som nehovoril o tejto možnosti. Moja druhá otázka sa týkala schválenia filozofie alebo prijatia e, gender budgeting ako filozofie v rámci nejakého napredovania veci a v rámci podpory politík, ktoré e, zdôrazňujú rovnosť e, mužov a žien. A ja som navrhla, aby sme prijali filozofiu gender budgeting, aby sme to dali do, do, do aby sme to spravili z toho mainstreamu, mainstreamovú otázku, v rámci e, národných vlád a takisto aj na úrovni Európskej únie, tak aby sme efektívnym spôsobom vyčlenovali prostriedky na podporu rovnosti. Ja som nehovoril nič o definitívnom prijatí, ale to možno zrejme bolo nejak zle pretlmočené. Ďakujem, pretože ja som to naozaj mm, teda celkom dobre nepochopil. Teraz už je to jasné. Otázka gender budgeting. Tak e, že tu viete, že pani IT s vami hovorila, no a ona sa zaangažovala, komisia taktiež e, v tomto smere. A podľa mňa otázka gender budgetingu by sa mohla stať strategickou témou, zvlášť e, pokiaľ ide o budúci finančný rámec, budúcu finančnú perspektívu v súčasnom rámci by sme mohli teda diskutovať v záujme dosiahnutia zmien v blízkej budúcnosti, pretože rok 2013 nie je až tak ďaleko. Ďakujem. Ďakujem samozrejme jednak za to, že ste sa zúčastnili nášho stretnutia a jednak aj za poskytnuté informácie. Ďakujeme za veľmi jasné, plnohodnotné odpovede na tu položené otázky. Takže ďakujem vám v mene tohto výboru za vašu účasť. Prajem vám veľa šťastia eh, v vašej budúcej práci a tu v Európskom parlamente veríme, že sa bude dobre napredovať v duchu spolupráce s Európskou komisiou. Takže, dámy a páni, e, prerušujem rokovanie do až do 15. hodiny kedy bude zasadnutie koordinátorov a riadna časť zasadnutia začne v 16. hodine. Ďakujem.